Gentlemen, we need to get started. Dámy a páni, musíme začať. Plenty of items. Máme naozaj veľmi nabitý program. A ako viete, nebolo možné uskutočniť schôdzu v pondelok, ale prosím. Please, please, please, colleagues. Thank you. Ďakujem pekne. Ako viete, v pondelok teda nebolo možné uskutočniť schôdzu, ale niektoré z vecí treba rozhodnúť. Takže som ich prevzal a pokúsim sa to vlastne vyriešiť v rámci tejto schôdze. Takže musíme veľmi rýchlo postupovať, aby sme zvládli tento rozšírený program. Začneme teda prijatím programu. Ehm, to je teda ten predchádzajúci program plus body 6, 7 a 11 a 5, ktoré som preniesol z programu pondelkového. Ehm, takže máme tam viaceré veci v tom istom čase, musíme to teda trošku urychliť. Máte nejaké výhrady k programu? S tými zmenami, ktoré som oznámil. Dobre, poďme teda ďalej. Schválenie zápisnice zo schôdze 21. augusta. Ak nemáte výhrady, dokonca, ak nebudete mať výhrady do konca schôdze, tak eh, budú tieto zápisnice považované za schválené potom tu máme zmenu v zápisnici, pretože od teraz v zápisnici bude zhrnutie rozhodnutia odporúčaní, ktoré boli prijaté na tej časti schôdze, ktorá bola za zatvorenými dverami. Takže to je pre účely transparentnosti, pretože boli sťažnosti ohľadne informovania o rozhodnutiach na schodzi koordinátorov, takže nebudú tam uh, žiadne teda referencie ohľadne diskusí, ale teda uh, um, súhrané rozhodnutia a odporúčaní. Aha. In your tables, um, you have to do... A máte tu dva spisy z 19. a 22. septembra, tak ako to bolo naplánované predtým, než vypadla elektrina. Takže tam sú aj tie veci z 19. septembra. Oznámenia predsedu. Táto schôdza je ako obyčajne vysielaná cez internet. Tlmočenie je k dispozícii Môžete si pozrieť korešpondenciu. A ako som vás už informoval, Keďže v pondelok nebola schôdza, musím sa rozhodnúť, e, čo by sme mohli prebrať na tejto schôdzi a pre, rozhodol som sa Rozhodol som sa pre tie, kde je možné prijať rozhodnutie, respektíve e, kde si to harmonogram e, vyžaduje. Takže išlo o Uzbekistan a pardon, Uzbekistan a Izrael boli presunuté na 11. oktobra. Budú hneď na začiatku nášho programu. Lehota na pozmeňovacie návrhy k Uzbekistanu bola 22. septembra a táto lehota sa teraz posúva na 14. októbra. Pozmeňovacie návrhy do 14. oktobra o 12.00. Tak Izrael ako aj Uzbekistán budú na programe schôdze 11. oktobra. Kalendár, to teda bolo presunuté z pondelka, to je kalendár zasadnutí na rok 2012. Návrh kalendára na harmonogramu koordinátori prijali 21. augusta. Máme to teda v našich spisoch musí to byť prijaté e, výborom. Ak teda máte nejaké výhrady, a teda ak nemáte výhrady, považujem kalendár za schválený. Dobre, schválený. Bod 6. Stav rokovaní v trialógu. Tam e, spravodajcovia poskytnú stručné informácie. Čo sa týka dohod o bilaterálnych investíciách, ja som spravodajcom, zdedil som to po plenárnom hlasovaní. Potom teda bolo druhé zasadnutie trialógu. Veľká diskusia bola ohľadne rozdielných názorov a opozície a rady. A teraz lepšie chápeme naše vzájomné pozície a Komisia bola požiadaná, aby pripravila, pripravila texty na budúce diskusie. Takže takýto je, takáto je situácia s touto vecou. Krátka správa o ICI. Ja som bol na tých trialógoch, kde teda zmierovanie s radou dosiahlo určitý pokrok. Prijali sme vlastne metódu jedného záväzku, čiže nie je dohodnuté ničkým, nie je dohodnuté všetko. Máme tam dve veci, dva spisy, spis ICI sa dostal do stavu kompromisu. Ak sa teda dohodneme na tom druhom spise, tak budeme mať finálnu dohodu o obidvoch. No a kým sa to udeje, tak nebude dohoda žiadna, ale pokrok z ICI bol dobrý a som rád, že e, vás môžem informovať o týchto dohodách. Helmut Scholz a ja majú podporu, máme podporu politických skupín, možno nie všetkých, ale väčšiny. správa Jakolino o e, protokoloch k strelným zbraniam. E, boli tam určité diskrepancie medzi textom e, rady a našim. Došlo tam k nejakej chybe v komunikácii. Ale bola dosiahnutá dohoda. E, dohoda o exportných úveroch mm, to bolo v septembri prerokované a e, dohoda zlepší transparentnosť tohto zatiaľ dosť netransparentného nástroja, takže to bolo tiež uzavreté. Helmut Scholz prišiel, práve dorazil. Chcete niečo povedať o správe ICI? E, situácia s týmto spisom. Ja som už teda kolegom povedal, aký je e, môj náhľad, môj názor na vec. Vy ste tiež spravodajcom. Ďakujem, pán predseda. Prišiel som práve teraz, pretože som e, zaviazol v zápche z letiska v dôsledku demonstrácií na Rue de la Loi. No ale my sme súčasťou rokovacieho týmu Európskeho parlamentu a Musíme nájsť spoločné riešenie pre všetkých, všetky nástroje, aby sme dosiahli tieto kompromisy. Využijeme ten prebiehajúci dialog o finančnom nástroje ICI a mali by sme zabezpečiť, aby toto spoločné riešenie zabezpečovalo parlamentu vplyv v ďalšom rozhodovaní o finančných nástrojoch a mali by sme zachovať túto, tento vyvážený, kompromisný, pardon, kom, komplexný prístup zo strany parlamentu a ďalších výborov, ktoré sa zúčastňujú na tomto trialogu. A, a meeting will be held in... V Štrásburgu bude schôdza možno posledná, aby sme sa dopracovali k nejakej kompromisnej dohode na všetkých tých spisoch, o ktorých sa diskutuje a dúfajme, že teda sa dopracujeme aj k dohode o spise ICI. To bolo možno trošku sporné na poslednej schôdzi. Salvatore Jakolino, ste tu? nejaké informácie o vašej správe, o protokoloch strelných zbraní. Myslím, že všetko je uzavreté. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa, že som prišiel neskoro. A povedali ste, že veci vlastne idú celkom dobre bez toho, aby sme e, teda uzatvorili trialog. Ešte treba doladiť tie formulácie, ale som presvedčený, že definícia, ku ktorej sme sa dopracovali, bude primeraným riešením. Trialog um, ehm, dosiahne svoj cieľ a ďakujem vám za to, čo ste doteraz zrealizovali. Dobre, takže tieto spisy sa dopracovali k úspešnému záveru. A ďalšia sa približuje k úspešne, ďalší spis sa približuje k úspešnému záveru a dohoda o bilaterálnych investíciách sa práve začína diskutovať a myslím, že to bude dosť ťažké, ale začali sme sa aspoň trošku hýbať. Prejdeme k bodu 7, elektronické hlasovanie. Je to správa Salvatoreho Jakolína o protokole OSN o strelných zbraniach. To je hlasovanie o dohodnutom kompromisnom texte. Máme teda jedno hlasovanie, iba elektronické. Čím otváram hlasovanie, A vidím, že je tu 19 ľudí a 18 hlasov, takže kon... končím hlasovanie. A jednohlasne to bolo schválené, takže blahoželáme spravodajcovi. A prejdeme k hlasovaniu o správe Nikola Rinaldiho o stave implementácie stratégie EÚ pre strednú a, pardon, centrálnu Áziu. Máme tu 30 pozmeňovacích návrhov. S odpovedným výborom je AFET. Takže poďme hlasovať. Máme tu niekoľko kompromisných návrhov. Takže budeme podľa čísiel hlasovať. Takže hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 1 za proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 2, za, pr- proti, zdržali sa, prijaté. 3, za, proti, zdržali sa, prijaté. 4, za, proti, zdržali sa, prijaté. 5, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 1 za, proti zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh e, kompromisný 2 za, proti zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 15 za, proti zdržali sa prijaté. 13 za, proti Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci sa 16. Za, proti, zdržali sa prijaté. 17, 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté. 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Preveríme 20. Otváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 20, elektronická kontrola. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. A pozmeňovací návrh 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. 24 za, proti, zdržali sa, prijaté 26 za, proti, zdržali sa, prijaté 27 za, proti, zdržali sa, prijaté 29 za, proti, zdržali sa, prijaté 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 30 za, proti, zdržali sa, prijaté 24. Nie, 34. 34 za, proti, zdržali sa e, prijaté. 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa e, schválené. 35 za, proti, zdržali sa prijaté, 36 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 37 za, proti, zdržali sa prijaté, 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 39 za, pro, 39 za, proti, zdržali sa schválené, 40 za, proti, zdržali sa a schválené. Záverečné hlasovanie, elektronické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 17 za, 4 proti. Blahoželáme spravodajcovi Nikolovi Rinaldimu. A týmto končím hlasovanie. Prejdime k bodu 9 programu. E, prekážky v obchode a v investovaní. Je to iniciatívna správa nášho výboru. Spravodajcom je Robert Sturdy. Správa je vypracovaná v súvislosti s oznámením komisie za rok 2011 ohľadne prekažkách v obchodovaní a v investovaní. A dávam slovo spravodajcovi Robertovi Šedimu, ktorý je tu. Ďakujem, pán predseda. Toto je mimoriadne dôležitá správa z vlastnej iniciatívy, pretože ako viete, a práve to povedal aj predseda, vo februári tohto roku komisia e, vydala správu o prekážkach v obchode a investovaní a e, chce angažovať našich strategických obchodných partnerov k zlepšeniu prístupu na trh, aby sa odborávali prekážky v obchode. A takisto sa tomu budú venovať v marci budúceho roku a preto ak e, túto správu e, do konca decembra e, schválime v pléne, teda ešte pred Vianocami, tak to bude veľkým prínosom aj k našej pozícii v pre komisiu. Tuto je vlastne prehľad víziev, pred ktorými stojí EÚ v dôsledku vlastne odborania e, prekážok, ale toho, že ostávajú netarifné prekážky v obchode. Tieto e, prekážky spôsobujú veľké problémy. Napríklad e, naše podniky v celej EÚ monitorujú obchodné rokovania tu v Bruseli. Napriek úsiliu uvoľniť obchod naša politická stratégia fungovala skôr len v odborávaní cieľ, ale sú tu aj ďalšie ťažkopádne a nákladné prekážky, ktoré e, sú stále znepokojujúcejšie. Je Mm, možné vydokladovať, že krajiny viac a viac využívajú takéto protekcionistické nástroje. Napríklad tá korejská zmluva o voľnom obchode, ktorá bola prvou dohodou o voľnom obchode, ktorú robil tento parlament, nám vlastne poprvýkrát ukázala, čo sa stane, keď sa stretnú všetci spravodajcovia, aj keď sa zaoberáme tými zabezpečovacími mechanizmami. E, bol tam neustály lobbying a ako som práve povedal, lobbying sa stále stiahoval na tieto otázky medzinárodného obchodu. Myslím si, že je dôležité, aby sme vychádzali z toho, čo už komisia identifikovala ako kľúčové prípady, aby sme nielen ich e, identifikovali, to by nebolo konštruktívne, treba sa zameriavať aj na možné zneužívanie e, bez ohľadu na to, kde by k takýmto prípadom mohlo dochádzať. Ja som sa v správe e, nesnažil Eh, urobiť len zoznam nejakých skutočných obchod, teda prekážok v obchode, na, ktorý, na ktoré sme boli upozornení, pretože som si istý, že v rámci predchádzania pozmeňovacích návrhov budete mať množstvo príležitostí nadniesť takéto prípady. Mohli by sme tisíce príkladov uviesť. No, naozaj sú všade ale počet slov, ktorý e, máme, nás aj tak limituje. V druhej časti textu sa teda snažím e, nadniesť jasné, ale jednoduché e, odporúčania pre inštitúcie. Z krátkodobého pohľadu komisia bude zvažovať naše odporúčania a určite, pokiaľ ide o zverejnenie správy za rok 2012 a v strednodobom a dlhodobom horizonte, snáď ich bude aj implementovať. Toto je naozaj len začiatok, ako som povedal, a Musíme zabezpečiť, aby táto správa prešla parlamentom do konca tohto roku, aby bola k dispozícii komisii. Jedna taká mm, malá nepríjemnosť, hoci to nie je prekažka v obchode, diskutovali sme o tom dnes poludní s koordinátormi. To bol Obamov návrh, nie je to vlastne nejaká e, prekažka v obchode, ale vidíte, E, určité účinky, ktoré by tu mohli byť, e, protekcionizmus, obchodné prekážky. Aj v takejto napätej ekonomickej situácii sa ľudia snažia e, no, vlastne používať takéto prekážky v obchode, aby pomohli svojej vlastnej krajine. A myslím si, že to v končnom dôsledku naozaj ničí tie príležitosti, ktoré tu máme, aby sme sa vymotali z týchto finančných problémov. Pán predseda počúval, rád by som si vypočul, čo chcú povedať moji kolegovia. Ďakujem. Thank you, Robert Sturdy. Ďakujeme, pán Sturdy. teňoví spravodajcovia ako prvý za EPP, pán Fielner. Nech sa páči. Ďaká. Ďaká Robertovi za úvodné slovo. Ako ste povedali vy, je to dôležitá téma. Myslím si, že ste vypracovali kvalitnú správu. Vieme, že clá že na to sa nestiažujú hlavne podnikatelia. Áno, aj to je možno problém, ale momentálne tým hlavným problémom sú prekažky necelného charakteru, ktoré znepokojujú podnikateľov. Mali by sme aj v tomto prípade vychádzať zo skúseností, ktoré už máme v Európskej únii. Európska únia celá vlastne vychádza z myšlienky vytvorenia spoločného trhu, teda ehm, spotreby zbaviť sa prekážok v obchodovaní. Takže myslím, že tých 50 rokov eh, je zdrojom, vydatným zdrojom skúseností, ktoré môžeme exportovať aj do iných častí sveta. Takže máme jeden taký nápad, možno trošku nekonvenčný a toto prezentujeme v pozmeňovacích návrhoch. Myslím si, že je tu jedna vec, ktorú sa nám podarilo zvládnuť relatívne dobre. Máme nástroj na odstránenie necelných e, prekážok v obchode. Áno, samozrejme, že takéto prekážky existujú. E, sú to e, prekážky, ktoré krajiny zavadzajú z protekcionistických dôvodov, ale často dochádza k nedostatku spolupráce a toto sú určité E, prekážky necelného charakteru, ktoré vznikajú um, ako také podružné. Nie je to úmyselné. Takže je potrebné, aby každá krajina mala e, nejaký, nejaký orgán, ktorý by toto celé sledoval, na ktorý by sa mohli obrátiť podniky o poradenstvo, ktorý by potom apeloval na zrušenie takýchto prekážok. Takže ja si kladiem otázku, prečo toto neexistuje v rámci VTO. Prečo VTO netlačí na vytvorenie určitého zoznamu, samozrejme od prípadu k prípadu, vychádzajúc aj z tých eh, pozitívnych eh, skúseností v Európe. Možno by to bolo také trošku nekonvenčné, ale je to taký nápad, ktorý by sme mohli vyskúšať, aby sme to využili aj na globálnom fóre. Európska únia je na tom lepšie, než e, je celosvetová situácia. A ja by som rád na tomto mieste uviedol jednu vec, ktorú by som ešte viac zdôraznil v správe. Ide o obchod so službami. Vieme, že je to veľká časť eh, hospodárskeho rastu, je to rastúci trh a v oblasti služieb máme veľké prekážky v obchodovaní. Aj k tomuto predložím pozmeňovacie návrhy v snahe predložiť eh, určité argumenty, ako znížiť prekážky v obchodovaní so službami. Ide o digitálnu ekonomiku Internet hranice nepozná, ale bohužiaľ obchodovanie s internetom v digitálnej ekonomike je blokované týmito hranicami. A v prípade internetu naozaj by tam takéto prekažky byť nemali, lebo nie sú prirodzené. Brzdí to rast v Európe aj celosvetovo. Takže to sú také tri veci, ktoré budem riešiť v pozmeňovacích návrhoch. Poprvé, ako použiť e, solvit aj na celosvetovej úrovni, potom druhá oblasť služby a tretia oblasť digitálna ekonomika a odstraňovanie prekážok v takejto ekonomike. Ďakujem. Vďaka. Ďalším dejným spravodajcom je Kader Arif. Ten tu ale nie je, lebo nestihol lietadlo. Požiadal ma, aby som prečítal jeho pripomienky. Takže ja by som ho tu nahradil. Ako tenivo spravodajcu SAD bude to po francúzsky a prečítam to tak. Milí kolegovia, chcem poďakovať pánovi Sturdimu za návrh správy, hoci ľutujem, že náš výbor nemá predbežný názor na túto tému. Podľa mňa je tu potrebná dlhodobá práca v Inte a dnes máme nabitý program, pretože lehota predkladania pozmenujúcich návrhov je zajtra. Chcel som vyjadriť nesúhlas s týmto postupom. V podstate správa pána Sturdyho rieši reálne problémy, hlavne pokiaľ ide o prístup európskych podnikov na trhy niektorých tretích krajín, boj proti opatreniach, opatreniam, ktoré bránia prístupu našim spoločnostiam, zatiaľ čo náš trh je veľmi otvorený vonkajším konkurentom. Takže boj proti týmto prekažkám bude prioritou a chcem pripomenúť, že ide o prvky, ktoré som zapracoval aj do svojho stanoviska o verejných trhoch eh, a niektoré oceky preberám, aby som skompletizoval správu pána Sturdyho v tejto špecifickej otázke. Okrem toho eh, blahoželám pánovi Sturdyho, Sturdymu k tomu, že hovorí o potrebe dialógu, aby sme bojovali proti netarifným prekážkám, Zrušenie akýchkoľvek netarifných prekážok v obchode by bolo dobre, pretože mnohé tieto prekážky nie sú protekcionistické, ale sú to opatrenia, ktoré reagujú na špecifické potreby občanov. Aby som citoval príklad, európska politika v oblasti geneticky modifikovaných e, organizmov a v oblasti hormonálnej politiky. Reaguje na legitímne požiadavky verejnej politiky a toto treba chrániť. To je súčasťou bodov, ktoré chcem posilniť v správe pána Sturdyho prostredníctvom pozmenujúcich návrhov a kde dúfam, že získam väčšinovú podporu našich kolegov. Ďakujem. A stanovisko skupiny SAD je takýmto spôsobom zaregistrované. Teraz dávam slova pani Muscardini. Grazie, presidente. Io volevo ringraziare... Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem srdečne poďakovať Robertovi. Myslím si, že odvedol veľmi dobrú prácu s podporou samozrejme aj iných kolegov, ktorí predložia pozmeňujúce návrhy. Tá správa bude ešte vylepšená. Ja by som rada reagovala na to, čo povedal kolega Fielner. Pán Stredy prikyvoval tým slovám, ktoré hovorili kolegovia. Ja by som sa chcela vyjadriť k VTO. My sa ako výbor v decembri sníme medzi ministerskej konferencie a ja teda mám predstavu zhruba následovnú. Náš parlament, náš výbor v minulom legislatívnom období navrhoval viacero zmien štatútu tejto organizácie stanov, ale nič sa ešte nestalo. Čaká sa na Doha a prednedávno sme hlasovali jednomyselne vo výbore o tom, že Doha vlastne je pase, že sa nedosiahlo nič. 10 rokov to trvalo a neprišlo absolútne k žiadnej zmene. Ale náš výbor teraz musí dať mandát predsedovi v tom zmysle, aby zaslal komisii a rade výzvu v tom zmysle, že Európska únia musí požiadať o rokovanie ostatnými partnermi aby konečne došlo k zmenám na pôde VTO, lebo keď tieto zmeny nenastanú, tak e, áno, to, čo tu my vyhlasujeme, e, to je síce e, pekné, ale nedôjde k žiadnemu zlepšeniu našej veľmi dramatickej situácie. Ďakujem pekne. Teraz pán Šolc. You, uh, Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem tiež poďakovať pánovi Stredimu za to, že takto naštartoval tú diskusiu, že nám poskytol ten input. Momentálne eh, začína naozaj kľúčová rozpráva o budúcom rozvoji obchodu, budúcich eh, princípoch eh, obchodu. Hovoríme o prekonaní, vymanení sa z ekonomickej krízy, takže súhlasím s pánom Arifom v tom, že potrebujeme viac času na to, aby sme túto kľúčovú otázku naozaj kvalitne prediskutovali. Lebo čo sú to netarifné prekážky? Čo je to MBT? Takže tieto netarifné prekážky NTB, ja si myslím, že musíme mať dostatok času na to, ako výbor, aby sme ten problém správne identifikovali a pokúsili sa nájsť o jeho správne riešenie. Ja som si návrh pána Stodyho zbežne prebehol a konštatujem nejaké nezhody medzi e, vašim, vašou dôvodovou správou, kde sa uvádza, že potrebujeme diferencovať e, tieto netarifné prekážky, ale potom, keď už v samotnom texte v jednotlivé odseky, tak tam už mi táto diferenciácia chýba. Napríklad ekologické kritéria, o tých sme hovorili aj v našom výbore, keď sme hovorili o správe ŽADO, alebo SAIFI, správa, správa DEZIR, tak sme vlastne dospeli k názoru, že investície často musia zohľadňovať takéto netarifné prekážky. Prekážky necelného charakteru. Nie je to neopodstatnené, je to ale podmienka pre hospodársky rozvoj. A momentálne, keď sa pozrieme na národné hospodárstva a na európsku ekonomiku ako takú, keď hovoríme o prístupe aj v rámci ekonu, o prístupe k správe ekonomických záležitostí Economic Government, tak si uvedomujeme, že hospodárska politika nemôže vychádzať z nejakého očisteného vnímania tohto nástroja ako takého. Musíme to vnímať z celej komplexnosti. Takže v tejto súvislosti vystáva otázka, na čo sa má zostredovať náš výbor, keď hovoríme o tejto téme. Uvediem dva príklady keď hovoríme o napríklad rozhodnutiach v Japonsku vychádzajúcich z environmentálnych kritérií, my sme o tom hovorili, keď sme hovorili o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom. A ja mám pocit, že tam nejde o skutočnú prekážku. Musíme možno zlepšiť našu vlastnú výkonnosť. Hovorím teraz o automobilovom priemysle, aby aj my sme splňali tieto kritériá, aby sme správne chápali japonský trh. A druhý príklad, to načetáva aj pán Arif ide o mm, geneticky modifikované or- organizmy, aj tam Európsky parlament má veľmi silné stanovisko. Teda, že toto nie je možné vnímať ako prekažku, ale niektoré krajiny to tak vnímajú. Takže toto sú len také príklady toho, kde je teraz na nás, aby sme presvedčili partnerov, aby na to nahliadali otvorene, aby sme naozaj mohli mať transparentnú debatu, čo to prináša pre ekonomiku a hospodársky rozvoj. A ešte na záver by som chcel hovoriť o Aid for Trade, že aj toto je v zásade forma obchodnej prekážky, o ktorej je potrebné hovoriť lebo náš obchod musí prispievať k hospodárskému rozvoju partnerských krajín. A znova, investičná politika, ktorú nemôžeme vnímať osamotene, ale v takom širšom ekonomickom rámci, kontexte. Takže dúfam, že sa nám podarí počas ďalších prác toto celé prediskutovať detailnejšie. A samozrejme, naša skupina tiež pripraví k vašej správe určité pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz by som vyzval komisiu pán Dirkopl, ktorý sa vyjadrí v mene komisie. Nech sa páči. Pán Dirkop. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia je vďačná výboru INTA a spravodajcovi za to, že sa venuje týmto otázkam. Komisia je naozaj odhodlaná venovať sa týmto netarifným prekážkam formou viacerých nástrojov. Viete, že začíname, začína to celé rokovaniami, bilaterálnymi, multilaterálnymi. Takže ešte raz ďakujeme za to, že sa váš výbor touto otázkou zaoberá. Našim cieľom je teda dosiahnuť to, aby to, čo sme dosiahli na tom poli colných prekážok, ich odstraňovania, že toto nebude teraz podkopané formou netarifných prekážok. Toto je teda ten náš cieľ. Za komisiu chcem povedať, že sa nám páči tento veľmi ilustratívny prístup, jednotlivé prípady, ktoré vy uvádzate vo svojej správe. Toto len potvrdzuje to, čo komisia uvádza vo svojej správe, ale doplňa to ešte aj zistenia komisie. Rád by som zdôraznil dve veci, pokiaľ ide o odporúčania. Toto my považujeme za veľmi dôležité. A to otázka preventívnych krokov. To vy zdôrazňujete vo vašej správe. Áno, prevencia je kľúčová. Z skúsenosti vyplýva, že keď sa príjmú nejaké opatrenia, často legislatívneho charakteru, tak je veľmi ťažké tieto opatrenia znova odstrániť, stiahnuť. Takže taká prevencia, aby vôbec e, nevznikli takéto, takéto prekažky, toto je veľmi dôležitá komponenta a je potrebné ju posilniť. My veľmi úzko spolupracujeme s našimi delegáciami priamo v tých krajinách Snažíme sa identifikovať e, prekažky, ktoré sa pripravujú, ale naozaj je našim cieľom posúdiť našu kolektívnu kapacitu a myslím si, že aj parlamentu môže zohrať veľmi dôležitú úlohu. Napríklad aj vy môžete pôsobiť cez vaše delegácie, ktoré možno lepšie vedia, sú lepšie informované o tom, čo sa chystá v tých partnerských krajinách. A zapojenie podnikateľskej obce je veľmi dôležité. My potrebujeme mať spätnú väzbu od podnikov, ktoré pôsobia v príslušných krajinách. Oni tiež možno vedia, čo sa tam chystá, a aké prekažky sa chystajú, často veľmi škodlivé. My, komisia, nie sme schopní mať takýto prehľad, nemáme takúto sieť kontaktov. Podniky takéto kontakty majú, pretože priamo pôsobia v týchto krajinách, takže je dôležité, aby sme boli v kontakte s podnikmi, aby nás tieto informovali o prekážkach, ktoré existujú alebo sa chystajú. A ešte ďalšia vec v súvislosti s odporúčaniami. Medzinárodné normy sú veľmi dôležité My v našej správe o obchode a raste, teda v našom oznámení, uvádzame, že je potrebné pracovať na vytvorení medzinárodných noriem, aby tu bola určitá forma harmonizácie, tak aby tí hlavní obchodní partnery, hlavne napríklad v nových oblastiach, ako napríklad elektromotory, elektromobily, aby sme mali spoločnú predstavu o tých pravidlách, technických parametroch a tak ďalej. Takže toto sa netýka iba rezortu DG Trade, ale viacerých riaditeľstiev v rámci komisii, komisie. My veľmi úzko spolupracujeme s inými riaditeľstvami tak aby eh, naozaj bolo tých medzinárodných noriem, aby ten súbor medzinárodných noriem bol čo možno najširší. A ešte ďalšia vec, vaše odporúčanie, vaša výzva, aby sme lepšie zanalizovali eh, tieto netarifné prekážky. My v našej správe, ste ste si všimli, sa snažíme hodnotiť potenciálny vplyv obchodných prekážok prekážok v obchode, teda ako by to mohlo vplyvať na obchod, na naše podniky, ale sú tu teda určité hranice toho, do akej miery sa to analýza dá zrealizovať. My spolupracujeme s ďalšími inštitúciami vrátane VTO, jeho ekonomického oddelenia a snažíme sa nejakým spôsobom vyhodnotiť kvalitatívne vplyvy opatrení, ale je naozaj veľmi ťažké povedať, ktorý dopad e, vychádza špecificky z takýchto prekážok, napríklad pokiaľ ide o nezamestnanosť a tak ďalej, ale my sme sa snažili v, tejto, v našej správe ísť, ísť presne týmto smerom a budeme na tom ešte ďalej pracovať. Aby som to zhrnul, myslíme si, že vaša správa je veľmi dobrým stimulom, východiskom pre našu prácu v tejto oblasti. My plánujeme napísať správu pre radu v marci budúceho roka. Plánujeme tú správu predložiť. Vaša správa iste bude dovtedy schválená, tak aby sa vaše odporúčania mohli dostať do tejto našej správy. V najbližších týždňoch zverejníme správu o protekcionizme. Tam sa tiež hovorí o týchto netarifných prekažkách, o takom skôr politickom kontexte. Táto správa bude k dispozícii pred summitom G20 v novembri. A tu bude iste materiál na ďalšie diskusie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Teraz sa vrátime k nášmu spravodajcovi, pánovi Sturdimu, aby vyslovil záverečný komentár k tejto diskusii. Robert. Ďakujem, pán predseda, najskôr. Ďakujem komisii Nechcel by som zasahovať do stanovených noriem alebo do akýchkoľvek noriem VTO, mm, pokiaľ ide o túto oblasť, pretože toto je štandard vo všetkých krajinách. Je to v záujme verejnosti, teda my takúto vec úplne podporujeme. Christopher. A ja vždy o tejto veci diskutujeme. Možno, že on ide trošku ďalej ako ja. Chcel by som len Christopherovi povedať, že pôvodná správa mm, bola určená pre stanoviska jednotlivých ľudí. Nemohli sme tam zapracovať všetko. Bolo to také dlhé, že by tam boli, z toho boli dve či tri knihy. Mali sme predstaviteľov priemyslu, ktorí nám hovorili o svojich problémoch a komisia si určite uvedomuje mnohé z nich. Je to dobrá myšlienka, že možno by sme tu mali taký systém včasného varovania. Ak by sme ho mali v tomto parlamente, tak by sme mohli dať túto správu k dispozícii komisii. Kristin, nie, Kadia bol na konci. To je, ten má úplne pravdu v tom, čo hovorí pokiaľ ide o netarifné prekážky a mm, text pána Šrúca. Tieto prekážky sú zdôvodnené alebo sú e, zavedené z nejakých dôvodov. Samozrejme, že máme tu zdravotné normy v Európskej únii, ktoré Mm, platia aj v mnohých tretich krajinách, preto ich chceme zachovať z očividných dôvodov. Napríklad e, e, v súvislosti so správou z REACH, to sa týka chemických látok používaných v polnospodárstve, čiže nie sú to prekážky pre obchod, ale je to prostriedok do dodržiavania rovnakých noriem, ako máme my. A teda v súvislosti s tým, čo povedal pán Šulc a Kadir. Christine, máš absolútne pravdu a súhlasím so všetkým, čo hovoríš. Chcel by som len poukázať na to, že Christine a ja spolu s Paskama Mlámim na ministerskom stretnutí VTO e, Svetovnej organizácie sme sa pozreli na túto otázku, teda ako potrebné sú reformy a máš absolútnu pravdu v tejto oblasti, úplne súhlasím. Havard, pokryl som väčšinu tvojich bodov. Nie som proti myšlienke niektorých eh, netarifných eh, prekážok, pretože tie môžu chrániť ľudí. Možno nie je tak priemysel, ale môžu byť použité na ochranu ochranu napríklad eh, zdravia a podobne. Čiže ale musia byť použité z tých korektných dôvodov, nie ako obchodné prekážky. Možno, že a tu máme klasický príklad, napríklad obuvnícky priemysel, ktorý tým utrpel v Európskej únii, ak ľudia vyrábajú topánky pod úrovňou nákladov, napríklad kože, tak potom je správne, že máme tu napríklad dovozné prírážky. To nie je obchodná prekážka. A komisia alebo VTO o tom teda môžu rozhodovať. Je teda niekedy opodstatnené mať takéto prekážky a sú uh, a zasa prípady, keď to opodstatnené nie je. Niekedy teda je potreba z dôvodov ochrany verejného zdravia takéto normy zaviesť. Teraz sa vrátim k tomu, čo povedal pán Kadír ohľadom načasovania. Boli by sme radi, keby sme mali viacej času, ale počuli ste, čo povedala komisia úplne oprávnene, že táto správa bude braná do úvahy a ukazuje sa, ako dôležitá je táto téma. V minulosti komisia nás nepočúvala. Teraz je to naopak. Minimálne sa tu odzrkadľuje tá skutočnosť, že tu máme skutočný priestor vložiť sem aj naše vstupy. Predseda oznámi lehoty. Chceli by sme, aby správa bola minimálne na decembrovej plenárke, ak nie skôr, ďakujem pán predseda. Ďakujem. Lehota pre pozmenujúce návrhy 23. teda zajtra o 6. A schválenie správy vo výbore 11. oktobra. Bod číslo 10. To, sú, to je stanovisko AFET, ktorý je gestorským výborom v prípade odporúčaní Rade, Rade komisie a SVČ v oblasti rokovaní o asociačnej dohode medzi EÚ a Ukrajinou. Rozhodli sme sa teda pre AFET, že vypracuje tento, toto stanovisko spravodajstva je pán Pavel Zalevský, je tu prítomný. A slovo dávam teda Pavlovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po poľsky. Toto je naša druhá diskusia. K v zóne voľného obchodu s Ukrajinou. Vieme, aká dôležitá je táto dohoda. Je to mimoriadná dohoda. Čo je našim cieľom? Nie len otvorenie trhu, ukrajinského trhu pre EÚ a nie, my chceme reformovať hospodárstvo na Ukrajine, chceme rovnaké štandardy, uplatňovať na Ukrajine rovnaké postupy, procedúry. Ide o modernizáciu Ukrajiny. Je to dohoda, ktorá je súčasťou asociačnej dohody. A v zásade v tejto dohode o voľnom obchode sú určité časti, ktoré sú pevne zviazané s asociačnou dohodou. E, ďalšia fáza rokovaní začala v septembri, teda o dohode o voľnom obchode s Ukrajinou. A teraz moja otázka na, zástupu, na zástupcu komisie. Ako prebiehajú tieto rokovania o dohode o voľnom obchode s Ukrajinou? Dostali sme pozitívne informácie, ale bolo nám takisto povedané, že sú aj menšie technické problémy. Takže moja otázka je, že čo komisiu očakáva po tém, tomto týždni e, rokovaní, ktoré problémy ešte ostanú otvorené. A je tiež veľmi dôležité, aby sme pri tejto diskusii o dohode voľnom e, obchode s Ukrajinou na tom podielali nielen komisiu a ukrajinskú vládu, ale aby tam sa podielal aj Európsky parlament a ukrajinský ľud. Takže začiatkom tohto týždňa v pondelok a v útorok som bol na Ukrajine a hovoril som s rôznymi zástupcami podnikateľskej sféry, so zástupcami mimovládnych organizácií, s nezávislými expertami, ktorí sa zaujímajú o európsku integráciu a chcel by som prezentovať moje pripomienky. Chcel by som vám oznámiť, čo mi títo ľudia povedali. Ich eh, návr, eh, ich návrhy eh, možno ešte tiež zapracujem do môjho stanoviska. Lehota vyprší zajtra na pozmeňovacie návrhy Dôležité je, aby asociačná dohoda e, na Ukrajine riešila naraz viaceré problémy. Poprvé ide o e, vrátenie DPH pri exporte produktov, ktoré sa vyrábajú na Ukrajine. To je veľmi dôležitá téma. Ukrajinská vláda sa už viackrát pokúsila vyriešiť tento problém, zatiaľ bezúspešne. Druho, po druhé, colné konania. Teraz e, je bežné, že colná hodnota tovarov, ktoré sa dovážajú do Ukrajiny, táto colná hodnota sa umelo e, stanovuje príliš vysoko. To samozrejme je veľmi zlé pre obchodné vzťahy medzi Ukrajinou a EÚ. Po tretie, treba posilniť ochranu investícií a majetku na Ukrajine a takisto treba bojovať proti korupcii. A teraz k mojim stretnutiam so zástupcami mimovládnych organizácií, nezávislými expertami a so zástupcami podnikateľského sektoru. Všetci mi jednu vec povedali úplne jasne, čo by som tu chcel zdôrazniť, podporiť. A síce, je tu možnosť v zmysle Lizabonskej zmluvy, aby pred ratifikáciou asociačnej dohody podľa článku 217 odsek 5 e, rada môže na požiadanie komisie prijať rozhodnutie. Rozhodnutie podľa ktorého je možné asociačnú dohodu uplatňovať predtým, než reálne vstúpiť do platnosti. A to je veľmi dôležité. Prečo? Všetko poukazuje na to, že rokovania o zóne voľného obchodu a o asociačnej dohode e, veľmi rýchlo skončia a dúfam, že na decembrovom samite bude táto dohoda podpísaná. Summit je v decembri v Kieve. A je veľmi dôležité, aby Európska komisia naozaj prijala tento návrh, aby parlament komisiu podporil, aby teda asociačná dohoda mohla sa opaťovať ešte predtým, než e, formálne vstúpiť do platnosti. To je aj v záujme hospodárstva EÚ, pretože asociačná dohoda je veľmi výhodná pre EÚ. Je dôležitá aj pre Ukrajinu a takisto výhodná. A, takže je možné uplatniť tie ustanovenia, ako náhle bude tá dohoda podpísaná. Čo by som ešte ďalej povedal? Hospodárske problémy na Ukrajine a aj členstvo na Európskom energetickom spoločenstve, v Európskom energetickom spoločenstve. Je teda dôležité, keďže sa rokuje o tejto dohode voľnom obchode s Ukrajinou, je dôležité uvedomiť si, že Ukrajina môže do konca roku zreformovať Naftogaz, to je najdôležitejší plynový koncern na Ukrajine a treba ho reformovať. To ešte tie na rokovania. Samozrejme, aj politická situácia na Ukrajine, e, zatknutie Julie Timošenko a bol tam aj externý kontext, takže Rusko sa snažilo vlastne vylúčiť Ukrajinu z zóny voľného obchodu ponúkli colnú úniu medzi Ruskom, Ukrajinou, Kazachstanom a Bieloruskom. Ja som dostal oficiálne stanovisko mm, ukrajinského podnikateľského sektora. E, bol to zväz e, ukrajinských podnikateľov, e, ktorými zaslali svoje oficiálne stanovisko a takisto experti, ktorí pracujú na európskej integrácii, tiež k tomu e, zaslali svoje stanovisko. A to je úplne jasné. Členovia občianskej spoločnosti e, si myslia, že táto asociačná dohoda je nielen dohodou medzi vládou a komisiou, je to dohoda, že naozaj intenzívne sa ovplyvní týmto e, život Eh, ukrajinských občanov. Veľmi pozitívny bude ten vplyv na to, ako sa budú realizovať obchody. A preto zásobcovia občianskej spoločnosti, s ktorými som hovoril, boli toho názoru, že táto dohoda sa nesmie spolitizovať. Treba ju uzatvoriť čo najskôr. Na druhej strane, rýchla realizácia tejto dohody o voľnom obchode. Napraví vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou, najmä hospodárske vzťahy. Takisto napraví uh, hospodárske vzťahy medzi e- Ukrajinou a Ruskom. Takže toľko z mojej strany. Teším sa na vaše pripomienky. Thank you. Ďakujem. Samozrejme, každý bod je veľmi dôležité. Toto je jeden z nich, ale musíme ísť ďalej. Ďalší rečník, Žorž Kutaš z SAD. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že asociačná dohoda medzi EÚ a Ukrajinou skonsoliduje politické vzťahy, ako aj hospodárskú integráciu medzi oboma, obomi partnermi. Ukrajina vstúpila do VTO v roku 2008 a toto zjednodušuje diskusie medzi EÚ a Ukrajinou. Domnievam sa, že táto oblasť bude veľmi dôležitá pre Ukrajinu v oblasti obchodu. Hovoríme o hospodárskej spolupráce, spolupráci v oblasti e, bezpečnosti, energie, v oblasti víz a podobne. Všetky tieto aspekty spomenul pán Valevský a chcel by som mu e, poďakovať za jeho prácu. Myslím si, e, že by sme mali venovať väčšiu pozornosť energetickej bezpečnosti Ukrajina je tranzitnou krajinou pre ruský plyn a všetci vedia, že v roku 2009 plynová kríza ovplyvnila európskych e, spotrebiteľov. Bohužiaľ, európska politika je mimo e, hospodárskej alebo energetickej oblasti, pretože Mm, riešia sa politické ciele predovšetkým. Toto bráni prístupu k vonkajším alebo externým zdrojom plynu a v tejto oblasti by Ukrajina mohla byť dobrým partnerom. Preto si myslím, že by sme mali riešiť problémy e, v oblasti legislatívy v Ukrajine, pretože tam nie je dostatok zákonov, ktoré regulujú oblasti ropy a plynu a preto Napríklad získavanie licencií by malo byť transparentnejším procesom. Myslím si, že Ukrajina robila dôležité kroky, aby sa priblížila k EÚ a toto potvrdila aj prehlásenie premiéra v Ukrajine v auguste. Bol za perspektívu asociačnej dohody na úkor únie, e, o ktorú sa snaží Rusko. Myslím si, že je tu potrebný určitý pokrok, napríklad ochrana ľudských práv, základných slobod, pracovných noriem, podpora dôstojnej práce a nediskriminácia, ako aj rovnaké príležitosti. Predložím podmienujúce návrhy. Bohužiaľ, Mám málo času a dúfam, že budeme mať pozitívne stanovisko na konci tejto diskusie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mám viacero žiadostí o slovo, aby som vám všetkým umožnil, e, aby vytvoril priestor. Budeme mať obmedzený čas. 3 minúty. Pán Kaspery. Vážený pán predseda, kolegovia. Chcel by som poďakovať spravodajcovi, že sa tak intenzívne zaoberá touto témou. Nie je to taká samozrejmosť, že by si spravodajca výboru našiel ten čas pravidelne sa stretávať so zástupcami v danej krajine. Takže srdečná vďaka. A som naozaj vďačný, že v návrhu stanoviska, ako aj v dnešnom vystúpení jasne zaznelo, že v prvom rade ide o obchod, pretože mal som pocit, že za posledné týždne tu už takmer boli nejaké hrozby, že mm, tá dôležitá téma demokracia a právny štát na Ukrajine, ktoré e, sú e, obsahom tejto dohody, že sa tak povediac akoby strácali. A preto som kolegovi Zaleskému vďačný, že o tom hovoril, že hovoril o expertných e, Eh, exportných eh, poplatkoch, eh, dual price goods a tak ďalej. Takže myslím, že treba to zvýrazniť v stanovisku, že mnohé veci vyriešené boli, ale napriek tomu ešte veci doriešiť treba a preto som mm, podľa mňa veľmi dôležité, aby tá téma Timošenko sa tam vyskytovala, ale spoločne sa musíme postarať o to, aby v prípade, že sa vyrieši téma Timošenko, že všetko automaticky pekne prebehne, pretože aj úľava vo vzájomnom obchode, intenzifikácia hospodárskych vzťahov, to je tiež obsahom dohody a preto musíme preskúmať výsledok rokovaní. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Veľmi pekne aj za to, že ste dodržali rečnícky čas. A teraz Hamu Čult. Äh, Ďakujem, pán predseda. Opäť dôležitý bod programu. Ďakujem pánovi spravodajcovi za predloženie a za vystúpenie. Pokiaľ ide o dôležitú otázku toho obchodného piliera asociačnej dohody, čo je súčasť novej politiky susedstva smerom na východ. Ja to takto vnímam, že mali by sme nájsť spoločné východisko, ako v budúcnosti by mohli vyzerať aj medzi EÚ a Ukrajinou. Mám tri pripomienky. Myslím, že v stanovisku by sa malo intenzívnejšie vlastne zapracovať že plánovaná zóna voľného obchodu je integrálnou súčasťou asociačnej dohody. Musí byť. A akékoľvek špekulácie o oddelení týchto dvoch zmluv treba vylúčiť hneď od začiatku. Takže demokratické, politické vnímanie reality musí odkazovať aj na túto skutočnosť. No a po druhé ma to dodvádza k tomu, záveru, že ak vieme, že 80 právnych predpisov vo všetkých oblastiach, aký kominotér sú predmetom rokovaní, e, tak sa vlastne ukazuje, že aká výzva obrovská je s tým spojená. A ja by som naozaj z pohľadu nášho výboru chcel viac e, zdôrazniť, že je tu zodpovednosť za dlhodobý hospodársky vývoj a za stabilitu na Ukrajine. Už naposledy sme hovorili o tom, že samozrejme Ukrajina je vo veľmi komplikovanej situácii pri plnení týchto právnych noriem. Nebude to mať ľahké a bude aj na nás prostredníctvom hospodárskej súťaže prispieť k tomu, aby nedošlo ku destabilizácii politického vývoja na Ukrajine. A teda moja tretia otázka je, že či ten harmonogram je naozaj realistický, pretože my ako Európsky parlament chceme ešte predtým, než niektoré dohody vstúpia do platnosti, chceme sa k tomu vyjadriť. No a potom tu máme tie výsledky rokovaní, pozíciu rady a komisie, ku ktorým sa chceme e, vlastne vyjadriť a možno ešte teda navrhneme spravodajcovi trošku také striktnejšie formulácie, inak sa teším na dobrú spoluprácu. Ďakujem. Sadli. Uh, isté. A teraz uh, Gladfelder, Gladfelder IPP. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem sústrediť na otázky e, obchodu najmä v oblasti polnohospodárstva. Musíme byť veľmi obozretní. Ukrajina je veľkou polnohospodárskou krajinou, má spoločné hranice s viacerými krajinami EÚ, takže tovar, teda obchod s tovarmi by mohol e, prebiehať relatívne jednoducho. Akékoľvek obchodné zvýhodnenia, ktoré Ukrajine poskytneme, budú mať veľký dopad na producentov v EÚ. Ukrajina viackrát žiadala priveľa v otázkach poľnohospodárstva a sú niektoré veľmi citlivé produkty, ktorými sa musíme zaoberať, napríklad pšenica a opatrenia, ktoré Ukrajina príjma v súvislosti s pšenicou. Existujú náznaky ohľad, o tom, že trhy EÚ by sa dali absolútne nevypočítateľnými, mohlo by dôjsť k veľkým cenovým výkyvom, čo by mohlo mať veľmi negatívne dopady na chovateľov v EÚ. A druhou veľkou témou je cukor. E, Ukrajina je čistým dovozcom cukru, čiže ak bude cukor, e, budú k tomu nejaké e, zvýhodnenia, E, poskytnuté alebo na produkty s vysokým obsahom cukru, tak je tam to riziko, že cukrové výrobky z tretich krajín sa na trhy EÚ môžu dostať cez Ukrajinu. A to by vlastne spôsobilo, že by stabilita e, trhov s cukrom, ktoré sú v EÚ už aj tak slabé, by bola aj ďalej ohrozená ešte dačo, e, teda ochrana blaha zvierat. Tam farmári v EÚ zrealizovali veľké investície, napríklad pokiaľ ide o nosnice, aby sa im zlepšili podmienky. Na Ukrajine v zásade nie sú žiadne opatrenia, pokiaľ ide o ochranu zvierat. Čiže vajíčka, ak by sa bez nejakých prekážok dostali do EÚ, tak by to mohlo spôsobiť, že farmári v EÚ stratia svoju konkurencieschopnosť, pretože opatrenia ochrany zvierat e, sú spojené s veľkými nákladmi. Takže rovnaké opatrenia by sme mali žiadať od Ukrajiny, alebo by sme tieto produkty mali označovať za veľmi citlivé. Ďakujem. Thank you. And Ďakujem. A na záver Silvana Kochmerin. Alde. Thank you. Áno, ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať eh, spravodajcovi za prístup, eh, ktorý zaujal. Nemám veľa čo dodať k tomu, čo sa už povedalo. Ďakujeme za túto veľmi kvalitnú prácu. Samozrejme, pre EÚ je to veľmi dôležitá dohoda o pridružení, takisto aj dohoda o voľnom obchode, pretože Ukrajina je partner, ale je to aj výzva ako krajina, eh, ktoré, ktorá by sa mala priblížiť k EÚ. Povedali ste veľmi jasne, aké mm, hospodárske prínosy by to prinieslo pre obe strany a preto si myslím, že bude zaujímavé vypočuť si od komisie, či došlo k nejakým eh, posunom eh, k v tých zvyšných otázkach, ktoré ešte nie sú vyriešené, ale tiež ste hovorili o reštrukturalizácii a modernizácii Ukrajiny a to samozrejme je ťažká politická úloha. Pre našu skupinu je to samozrejme dôležitá téma. Musíme riešiť otázky demokracie, otázky hodnot EÚ, ktoré si myslíme, že sú veľmi dôležité, ale tiež vzťahy s Ruskom rusko-ukrajinské vzťahy sú veľmi eh, dôležité pre nás a ak by sme dokázali dodržať eh, lehotu, tak vlastne o čas tu ide. A keď sa pozrieme naspäť eh, minulú zimu a spomienky na minulú zimu problémy, ktorým sme vtedy čelili, teraz je koniec septembra a bolo by dobré, keby sme dosiahli pokrok v nasledujúcich týždňoch. Tiež by som chcela povedať, e, teraz prejdem na Nemčinu, lebo sme hovorili, no, hovoril pán Kaspar. Chcela by som ešte sa pripojiť k tomu, ako hodnotil situáciu pán Kaspari. Samozrejme, pokiaľ ide o vývoj právnych prípadov na Ukrajine, to treba sledovať a zohľadniť, ale musíme nájsť primeranú rovnováhu, ale som optimistická, že spravodajca to veľmi koherentne vyrieši a veľmi rýchlo sa dos- dopracujeme k záveru a k pokračovaniu práce v parlamente. Ďakujem. Ďakujem. A teraz komisia. Nejaké správy o dianí okolo rokovacieho stola? Filip Kvisu, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Nebudem opakovať to, čo sa už povedalo zo strany rozličných rečníkov. Aj pán Zalesky to povedal v komisii úplne. Súhlasíme s tvrdeniami a analýzou, ktorá bola predložená, ale niekoľko drobných pripomienok. Pán Zalevský, úplne súhlasím s tým, čo ste povedali, s výnimkou jedného, jednej časti. V decembri môžeme parafovať túto správu, nemôžeme podpísať, nemôžem to teraz vysvetliť, ale politicky toto je cieľ. Mať dohodu v decembri vrátane asociačnej dohody a teda ja úplne súhlasím s tým, čo bolo povedané ohľadom interakcie medzi asociačnou dohodou a dohodou o voľnom obchode, hlavne teda um, v prípade tých reform. Nebudem sa k tomu vrácať. Uh, dvakrát sa vyskytla otázka energi- energetiky. Uh, stručne zhrniem to, čo sa stalo včera. Môžem povedať, že uh, komisár pre obchody jasne povedal následovné. Nemôže to byť dohoda s Ukrajinou, ak tu nebude energetická kapitola, ktorá umožní vyhnúť sa kríze, ako sme zažili pred dvomi rokmi. Takže toto je absolútne zásadná otázka a ukrajinský partner to akceptuje. A teda dohoda v tejto oblasti sa črtá. Pokiaľ ide o Rusko a geostrategický aspekt, e, v tejto oblasti ukrajinský parlament v máji bol hovorili jednoznačne, najskôr teda dohodu o voľnom obchode a potom dobrá spolupráca alebo colná únia s ruským partnerom. To je pre nás veľmi dobre a prezident Janukovič to stále opakuje. No a ešte vidím, že čas plynie rýchlo, ale pokiaľ ide o rokovania samotné, ako som povedal, bolo včera ministerské stretnutie medzi komisárom de Guchtom a komisárom pre polnospodárstvo a e, pánom Klujevom štátnym tajomníkom. Teda toto bolo veľmi pozitívne ministerské stretnutie, zvlášť v tom, že ukrajinský partner akceptoval to, že bude brať do úvahy to, čo je pre nás taká červená línia. Spomínate si, že máme určité časti v rokovaní, kde nemôžeme ustúpiť, napríklad energetika kapitola, ktorá je spojená s energetikou, potom polnohospodárstvo, a tu sa vracam k otázke cukru. A máme tu rámec koncesí, pokiaľ ide o cukor. To, čo povedal aj kolega z parlamentu, to je taký eh, karuselový princíp, teda kolovanie cukru. A tiež polnospodárska téma, tam máme principiál, principiálnu dohodu s Ukrajinou, aby sa liberalizoval napríklad automobilový sektor. Veľmi teda pozitívne výsledky stretnutia zo včera, pán predseda, a dúfame, že lehoty, ktoré boli spomínané, dodržíme, teda dohoda do konca roka. Ďakujem. Dobrá správa, hovorí pán predseda. Pán Zalevský, nejaké pripomienky na záver? Jeżeli možno, ja odpoviem na Ďakujem, pán predseda. Chcel by som zodpovedať na pár otázok, ktoré tu zazneli. Pán Kudaš poukázal na to, aké je dôležité, aby Ukrajina bola súčasťou VTO. To je prvý krok smerom k veľkej liberalizácii. táto podmienka členstva Ukrajiny v OVTO otvorila ukrajinský trh. Tá liberalizácia sa ešte prehlbí zo strany EÚ, samozrejme. Čo sa týka transparentnosti, administratívy. A to je veľmi dôležité. Pripojím sa k tomu, čo povedal pán Kaspari, pani Kochmerin. Ide o občianské práva, samozrejme. Dodržiavanie občianských práv V prípade e, Julia Timošenko to e, nie je dodržané. A e, to sa netýka len politických práv, týka sa to aj e, oblasti podnikania. Tam treba situáciu zlepšiť. To je jasný signál Európskeho parlamentu a EÚ ako celku. E, tranzit plynu, to sa tiež spomínalo. Ja som sa veľmi tešil z toho, čo povedal zástupca Európskej komisie. Ide o záruky pri tranzite ruského plynu na západ únie. To je naša červená línia. Už sme hovorili o tom, ale znamená to, že máme mimoriadný morálny vzťah, e, ktorý potrebujeme vybudovať medzi Ukrajinou a EÚ, najmä ak nejaký nástroj ruskej politiky je plyn. Už to často tak bolo a v prípade Ukrajiny tiež. Takže politika plynu. Rusko chcelo zabrániť Ukrajine podpísať dohodu o voľnom obchode. Ja som presvedčený, že by sme mali podporiť také stanovisko, e, ktoré približí Ukrajinu EÚ. aby sa zvýšili štandardy, pokiaľ ide obchodovanie s plynom na Ukrajine, aby sa to približilo štandardom EÚ, aj pokiaľ ide o Rusko. Myslím, že Európska komisia už nesmie čakať e, na to, čo sa udeje teda pokiaľ ide o cenové rokovania v oblasti plynu, my musíme podporiť Ukrajinu, musíme jej ponúknuť e, podporu. Vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskom treba normalizovať, čo sa týka dovozu plynu z Ruska na Ukrajinu. Ďalšia otázka. Pán Scholz to spomínal, bolo to veľmi dôležité. Ide o možnosť, či Ukrajina dokáže implementovať právne predpisy. Samozrejme, že vždy vyvstáva taká otázka, či máme čas na rokovania, ale potom vyvstáva aj ďalšia, či Ukrajina naozaj dokáže implementovať túto dohodu. Naše skúsenosti v tejto oblasti neboli práve najlepšie. Ukrajina už viackrát podpísala dohody, ale potom to trošku háprovalo s implementáciou. A dnes je naozaj veľmi dôležité, aby sme dnes sa už opýtali Ukrajiny, ako plánujú implementovať túto dohodu. Ako chce Ukrajina realizovať eh, dohody. Dnes neexistuje koordinačná miesto, nejaké koordinačné ústredie, uh, Napríklad v Polsku sme mali úrad pre európsku integráciu a na Ukrajine nie je nič, čo by nejak e, koordinovalo vlastne príjmanie európskeho aký. Dnes na Ukrajine začína rozpráva o rozpočte na budúci rok. A e, otázka je, či na túto implementáciu bude vydelená nejaká položka v rozpočte. Myslím, že nie. Myslím, že e, tie rokovania budú čoskoro pokračovať, ale otázka bude, aké budú ďalšie kroky. Myslím, že to musí platiť zatiaľ predbežne a potom uvidíme, ako bude vyzerať implementácia. Potom sa tu spomínalo polnohospodárstvo. Tu je konflikt záujmov medzi kupujúcim z EÚ. Tí kupujúci potrebujú väčšie otvorenie európskeho trhu, aj pre ukrajinské produkty. No a potom e, na druhej strane sú ukrajinskí farmári. A myslím, že Európska komisia už e, sa dopracovala ku kompromisu medzi týmito dvomi záujmami. Ukrajina je krajina s najväčšou kapacitou e, zvýšiť e, svoju farm, agrárnu produkciu. Keď sa pozrieme na celosvetové problémy s potravinami, naozaj veľa sa hovorí o bezpečnosti potravín, a účasť Ukrajiny na tom je veľmi dôležitá. Prostredníctvom ďaleko siahlých dohôd, ďaleko siahlej zóny voľného obchodu, ko Ukrajina na seba preberá aj záväzok v oblasti polnohospodárstva, napríklad zvýšiť kvalitu potravín, aby mohla dodávať na svetové trhy lepšie potraviny. Naozaj, už, už som takmer na konci svojho vystúpenia prípad pani Timošenko. Áno, jasne musíme e, zaujať stanovisko. Ale dúfam, že tento problém sa čo najskôr vyrieši. Ďakujem. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne. Návrh stanoviska je, máte vo svojich dokumentoch lehota pre pozmenujúce návrhy je zajtra o 6. Ďakujem pekne. Musíme rýchlo prejsť na nasledujúce dva body, preto, aby sme mali výmenu názorov v bode číslo 13. To si bude vyžadovať viacej času, takže prosím o stručnosť. Takže číslo 11 od je to stanovisko pre AFET, odporúčania Rady a komisie o rokovaniach medzi EÚ a Gruzinskom o teda dohode o pridružení. Je to paralelne s Ukrajinou. Toto je zváženie návrhu stanoviska. Máte to vo vašich dokumentoch. A keďže správodaj Kyňa tu nie je, pán Kaspari? Vy ju zastupíte, teda pán Šťastný. Chairman, uh, Mrs. Andrikiene, as you mentioned. Ďakujem. Uh, ako ste spomenuli, pani Andrikiene tu nie je, pán Kaspari musel odísť, takže ja budem ten posol a pokúsim sa to povedať stručne, ako si želáte. Všetci vieme, že Gruzinsko je dôležitý partner v tomto regióne. To je krajina, ktorá najviac pokročila smerom k demokratickej otvorenej spoločnosti. Vieme, že Európska únia je pre Gruzinsko hlavný obchodný partner. Takže je to pre nich veľmi dôležité a dôležité je aj pre nás, aby uh, oni pokračovali vo svojom vymedzenom smere. Európska únia a Gruzinsko sú už partnermi a majú dohodu o spolupráci z júla 1999. E, majú bilaterálnu asociačnú dohodu ktorá má tiež zložky hlbokej um, obchodnej spolupráce v oblasti obchodu. E, je to pre Gruzinsko dôležité. Musí teda Gruzinsko pokračovať v obchodných vzťahoch s EÚ. Bohužiaľ boli a aj teraz e, e naďalej pretrváva situácia, kedy nedos- nedosahol sa veľký pokrok v júli 2010 sa začali tieto rokovania, ale ako sme už spomínali, nebol dosiahnutý veľký pokrok a pani Adrikiene dúfa, že v septembri bude nejaký pokrok, o ktorom bude možné napísať správu a mm, ono sa naozaj snaží túto oblasť podporovať, ehm, aby sme teda mali dohodu obchodnej spolupráce. To je dôležité tak pre Gruzínsko, ako aj pre Európsku úniu a Európsky parlament, lebo je urč- to je určitý záväzok vo oblasti východného partnerstva ktorého je Gruzinsko súčasťou napriek nedávnym vojenským konfliktom. Občania tu majú e, najväčší priestor v oblasti e, sloboda, teda ľudských práv. Je to pre Európsky parlament a Európsku úniu určite priorita. Ďakujem pekne. Pán Kutáš. Máme tu znovu časový problém. Prosím vás, aby ste dodržali dve minúty. Veľmi stručne. Tak ako to bolo v prípade Ukrajiny, Gruzinsko je tiež dôležitý partner EÚ. Tiež sa domnievam, že máme strategický záujem v tomto regióne preto, aby sme zabezpečili stabilitu a prosperitu pre Gruzinsko. V tomto ohľade perspektíva asociačnej dohody dokazuje, že oba ja partneri chcú posilniť svoje vzťahy. Myslím si, že Gruzinsko je na správnej ceste, ale ešte stále sa môže zlepšiť preto, aby sa naplnili odporúčania Európskej komisie. Mám na mysli technické obchodné prekážky, banky, sanitárne opatrenia, e, duševné vlastníctvo e, a podobne. Myslím si, že Gruzínsko musí alokovať finančné zdroje preto, aby mm, sa pokračovali legislatívne inštitucionálne reformy, aby sa Gruzínsko e, prispôsobilo medzinárodným štandardom. Tiež musí zlepšiť svoju legislatívu, zefektívniť inštitúcie a zabezpečiť vysokú kvalitu kontroly svojich výrobkov. V mojich pozmenujúcich návrhoch zdôrazním tiež eh, mm, ochranu ľudských práv, eh, pracovných podmienok a dobrú správu v rokovaniach o dohode o voľnom obchode. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Moscardini. On veľmi stručne, pán predseda. Myslím si, že pre Všetky krajiny bývalého sovietského zväzu, ktoré sú teraz nezávislé a ktoré sa vymanili spod eh, teda z bývalých eh, záväzkov, je veľmi dôležité mať špeciálny režim, pokiaľ ide o poľnohospodárske produkty. Musíme si byť absolútne istí, že tu nie je nejaké zlé zaobchádzanie napríklad s, tohti- s toxickým odpadom, že tu neprebiehajú nejaké jadrové skúšky alebo že tam nie je nejaký jadrový odpad, pretože toto povedie k rýchlejšiemu schvalovaniu týchto dohôd a tieto krajiny budú schopné potom opätovne používať takto používané územia. Bolo by škodlivé pre krajiny, kde tieto problémy existujú alebo existovali, aby ich neriešili, taktiež aj pre mm, európskych spotrebiteľov, ktorí konzumujú produkty. Takže teraz má slovo pán Kvison za komisiu znovu. Ešte stručnejšie ako pre Ukrajinu, pán predseda, veľmi súhlasím s tým, čo povedali poslanci, niekoľko faktov ktoré sa týkajú návrhov z pravodajcu, ale môžeme ho to vyriešiť aj bilaterálne. Chcel som povedať len toľko, že pokiaľ ide o dohodu o voľnom, o voľnom obchode s Gruzinskom, máme tu agendu reforiem. To sa týka aj Ukrajiny a Gruzinska. A keď tieto reformy pokročia, tak potom začneme rokovať o dohode o voľnom obchode. Myslím, že pán Šolc to povedal v prípade Ukrajiny, to sa vo veľkej miere týka aký komunitár, pretože hovoríme o hospodárskej integrácii a na záver by som chcela, aby ste sledovali summit na budúci týždeň o východnom partnerstve. Tam je spoločné vyhlásenie EU a ich partnerov, pokiaľ ide o Gruzinsko, tak tam hovoríme jasne, že ak Gruzinsko je pripravené vykonať reformy, o ktoré sme žiadali a že ich aj dokončí, tak sme pripravení začať rokovať v nasledujúcich mesiacoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz sa vrátime k spravodajcovi, aby povedal slova na záver. Žiadny záver. Len veľmi stručne počúval som, veľmi si cením tieto komentáre, ale z toho, čo Eh, viem, pani Andrikiene by určite súhlasila s prvým rečníkom Gruzínskom a všetky technické predpoklady na to, aby splnilo potrebné požiadavky CTA a súhlasím s pani Muscardini, že všetky tieto potrebné kontroly by mali prebehnúť eh, a teda urobili pokrok v posledných rokoch. Teda nepredpokladám, že by tu boli nejaké ťažkosti v uzatváraní týchto opatrení, že pokrok sa dosiahne a dohoda, ktorá je tak dôležitá pre Gruzínsko, sa uzatvorí. Ďakujem. Máme tu návrh správy, lehota pre pozmenujúce návrhy zajtra o 6. Teraz prejdeme k bodu číslo 12. to je e, modernizácia cieľ. Toto je e, gestorský výbor je INKO. Toto je teda zváženie návrhu stanoviska. Máte to vo svojich dokumentoch. A naša spravodajkyňa Krislina Muscardini, týmto jej dávam slovo. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa hovoriť stručne vzhľadom na to, že už sme hovorili o tejto téme vo výbore a diskutovali sme o tom aj za prítomnosti komisára Deguchta. Ide len o stanovisko, ale myslím si, že je dôležité, aby stanovisko jasne povedalo, že clá, ktoré sú na vonkajšej hranici, EÚ sú vlastne bariérou na ochranu spotrebiteľov a prostriedok na boj proti sfalšovaným produktom, aby sa tieto nedostali na naše územie. A preto musia byť riadené konzistentne. Inak konkurencieschopnosť pre európsky obchod bude mať v sebe určité, budú tu určité rozdiely v jednotlivých krajinách. Uvediem príklad. Niekedy majú tovary rozličné sadzby DPH v jednotlivých krajinách, export mimo EU aby sa orientoval za, na tie najlacnejšie oblasti, kde sú teda najnižšie sadzby a to by mohlo viesť k nerovnakej úrovni v predaji tovarov európskym občanom, teda tovarov, ktoré vstupujú na európsky trh. a bude sa tomu venovať menšia pozornosť. Preto potrebujeme konzistentnosť, pokiaľ ide o externú, externé colné hranice a komisia by sa mala snažiť o väčšiu harmonizáciu cieľ, aby sme zabezpečili, že legislatíva Európskej únie sa bude aplikovať konzistentne a že sa budú rešpektovať práva spotrebiteľov vo všetkých týchto oblastiach. Samozrejme sú tu multilaterálne dohody, kde sú významné niektoré texty. Pán Andreas, SAD. Dve minúty. Nebudem hovoriť príliš dlho, pán predseda. Hovorím v mene pána Sustu, ktorý bohužiaľ nemohol prísť a ja teda prečítam to, čo mi dal. Na úvod eh, sa teda ospravedlňujem za svoju neúčasť. Ďakujem pekne spravodajkyni, pokiaľ ide o modernizáciu celného systému. Je to dôležitá téma. A teda je dôležité, že nás výbor pripravuje stanovisko pre výbor IMKO. Komisia v roku 2008, pardon, nie náš výbor, eh, prijal eh, správu k modernizácii colných služieb. Predseda prerušuje rečničku. Prepašte, čítate to veľmi rýchlo, takže tlmočníci žiaľ nestihajú. Keby ste mohli, poprosím pomalšie. Dobre, pokúsim sa. V posledných rokoch došlo k zintenzívneniu obchodu a z tohto dôvodu aj colné služby zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu. Ide o zabezpečenie našich hraníc, tak aby sa komi dostávali ilegálne tovary, um, niektoré možno aj nebezpečné pre spotrebiteľov, dôležitá je ochrana duševného vlastníctva. Ja v zásade súhlasím so spravodajkyňou vo väčšine aspektov, že potrebujeme také celné služby, ktoré budú fungovať ešte efektívnejšie a musíme znižiť počet postupov, ktoré nie sú potrebné. Na to, aby sme bezpečili bezpečnosť, potrebujeme normy, je potrebné, aby sa tieto na medzinárodnej úrovni harmonizovali. Kvalitatívne normy musia byť rovnaké. Vo všetkých členských štátoch je potrebné modernizovať postupy elektronizácia postupov je veľmi dôležitá. No to samozrejme vyžaduje dôležitú investíciu na úrovni EÚ aj členských štátov. Je potrebné podporovať medzinárodnú spoluprácu v tejto súvislosti. Bilaterálna spolupráca s našimi hlavnými obchodnými partnermi sa musí zintenzívniť. Musíme byť ešte aktívnejší aj na multilaterálnej úrovni, teda na pôde VTO, Medzinárodnej organizácie PRECLA a tak ďalej. Chceme teraz jednodušiť medzinárodný obchod, a obchodnú výmenu. Takže súhlasím so spravodajkyňou v mnohých aspektoch a dúfam, že spoločne vypracujeme veľmi kvalitný text. Ďakujem pekne. A teraz pani Koch Merin za ALDE. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa tiež chcem poďakovať spravodajkyni za veľmi kompletný text. Nemám veľmi čo dodať, snáď len dva body. A v tomto zmysle predložím aj pozmaňovacie návrhy. Takže stručne. Um, ústny postup, e, ktorý ešte stále existuje v niektorých členských štátoch, že ten by mal byť úplne zrušený. E, návrh komisie ho teda chce zrušiť, toto je veľmi podstatná vec. Bola tu listová komunikácia medzi komisiou a výborom IMCO No, myslím si, že príklady, ktoré tam v tom liste pre pána Šemetu boli uvedené, toto nebolo veľmi, veľmi presvedčivé, lebo často sú to e, súkromné, na súkromné účely e, dovozy, e, takže tento ústny postup colnej deklarácie. Myslím, že jeho zrušenie toto neopodstatňuje. Ja si myslím, že by sme tento osvedčený postup mali zachovať. Toto je jedna vec, ku ktorej predložím aj pozmaňovací návrh, teda že neschvalujem zrušenie ústneho postupu. A potom ešte druhá vec, je to téma, ktorá sa neustále objavuje, je to zavedenie nejakých pravidiel, pokiaľ ide o pôvod produktu, definíciu, máme tu um, kompromis, ktorý sme sa do, do, dopracovali len veľmi zložito a myslím, že návrh komisie ho trošku spochybňuje, to sa mi tiež veľmi nepáči, takže avizujeme pozmaňovací návrh aj k tejto téme. Chcela som to takto povedať spravodajkyni a ostatným kolegom. Ďakujem. A ďakujeme. Teraz Poprosím komisiu, pán Grave. Áno, ďakujem. Ďakujeme pekne výboru a spravodajkyni za príspevok k modernizácii celných služieb na jednotnom trhu. Komisiu teší, že členovia výboru uznávajú tú kľúčovú úlohu, ktorú celné služby zohrávajú pokiaľ ide o ochranu zjednodušovanie legitimného obchodu, ktorý je dôležitým faktorom hospodárskeho rastu. Spravodajkynia poukázala na to, že celné služby pôsobia na hraniciach s cieľom znižiť rizika verejnému zdraviu, bezpečnosti a životnému prostrediu. Celné služby zohrávajú tiež dôležitú úlohu, pokiaľ ide na ochranu našej ekonomiky, pokiaľ ide o udržiavanie práv duševného vlastníctva colné služby vykonávajú eh, túto úlohu s tým, že majú naozaj kompletný prehľad o tovarových tokoch. Je potrebné modernizovať celné služby tak, eh, aby sme tu mali vhodnejšie prostredie pre obchod a to implementáciou modernizovaného colného kódexu v rámci rozhodnutia o e-customs. Implementácia tohto kódexu zatiaľ nebola završená. Parlament e, sme o tom informovali aj pána predsedu vášho výboru. Zrejme sa to omešká, ale nebude to nejakým spôsobom vplývať na modernizáciu colných služieb. Pokiaľ ide o tie úlohy, ktoré splňajú celné služby. Vy napríklad e, hovoríte o zákaze poplatkov, rovnakom prístupe na trhy, o riadení rizika, o colných kontrolách, o riadení vonkajších hraníc a tiež hovoríte o colných sankciách. Poslanci poukázali na otázky e, súvisiace e, s dovozom, e, s celnou deklaráciou ústnym spôsobom, pokiaľ ide o DPH na dovoz a tak ďalej. To je teda komunikácia, ktorá prebehla medzi poslancami EP a komisiou a ja som si istý, že sa dopracujeme k riešeniu ktoré pomôže znížiť mieru zaťaže byrokracie a teda zvyši to aj um, bezpečnosť pre všetkých. Takže sa snažíme nájsť uh, tú náležitú rovnovahu medzi potrebnou mierou ochrany a zjednodušením celého postupu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Chce spravodajkyňa niečo povedať na záver Kristiana? Chcem sa poďakovať kolegom. Samozrejme, že pozmenujúce návrhy sú vítané na zlepšenie a doplnenie mojej správy. Ja chcem len komisii odkázať, že toto je veľmi naliehavá téma a preto nemôžeme akceptovať nejaké odklady. Je potrebné, aby sa všetko načas realizovalo. Colné služby sú jedinou zárukou toho, aby sa k nám nedostávali ilegálne falšované tovary. Ak budú naďalej fungovať rôzne systémy s rôznymi nákladmi, s rôznymi lehotami, znamená to, že skrátka nemôžeme všetkým občanom Európskej únie poskytnúť rovnaké záruky. Preto je potrebné zjednodušenie a zjednotenie colného systému, ak chceme mať naozaj fungujúci spoločný trh. Keď ale vychádzame z toho, že ten trh nikdy završený nebude, tak pokojne môže všetko ostať pri starom, aj e, colné služby. Medzinárodný obchod skrátka bude podliehať rôznym pravidlám podľa toho, na ktorých hraniciach prebieha. Ďakujem pekne, vás správy máte k dispozícii, lehotná plnovacie návrhy uplynie zajtra o 18.00. Vo výbore budeme hlasovať 11. oktobra. Poďme ďalej. Bod číslo 13. Dohoda medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre polnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva. Je to druhá výmena názorov. Máme tu externých rečníkov. V júli bola prvá výmena názorov s politickými aktérmi. Takže dnes nás čaká výmena názorov s pánom Gongoránom, ktorý je dočasným tajomníkom La Coordinadora de Agricultores a tak ďalej. Je to španielská inštitúcia. Teď tu máme pána Žurdana, ktorý je generálny riaditeľ Marche de Saint-Charles Perpignan, France, takže francúzsky zástupca. A ešte tu je pani Angelique Delahaye, ktorá je predsedničkou Fédération Française de Maraîcher de la FNSEA, tiež je to francúzska inštitúcia. Pán Manfredo Fanti z SVČ a pán Nikolás Verle z DG Angry sú tu tiež. Sú predseda, respektíve podpredseda podvýboru pre polnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva, pokiaľ ide o spoločný výbor s Marokom. Takže títo všetci nás poinformujú o tom, ako Európska únia zabezpečí implementáciu tejto dohody. A že sú tu ďalší zástupcovia, pán Jean Clark. Takže by sme mohli začať. Najskôr si vypočujme našich hostí. Každý dostane 5 minút. Potom dostanú priestor poslanci. Potom komisia. Potom spravodajca. A potom to uzavrieme. O harmonograme sa dohodneme v závere tohto celého. Čiže najskôr si vypočujeme pana Gongorana. He comes from Spain, from the, as I have... Už som povedal, čo zastupuje ide o organizáciu polnohospodárov. Takže máte slovo. Ďakujem pekne, dobrý deň. Volám sa Andreo Gongora a zaoberám sa ovocím a zeleninou, a teda touto oblasťou v rámci mojej organizácie v Španielsku. Prvom sa chcem poďakovať za pozvanie do tohto výboru. Môj príspevok, dúfam, bude napomocný pri vašom rozhodovaní. Ja som polnohospodár, žijem na juhovýchode Španielska v Almerii. Už uh, sme tretia generácia v našej rodine, ktorá sa zaoberá pestovaním zeleniny. Dúfame, že to bude naďalej takto pokračovať. Bohužiaľ, ale kríza sa mm, ukazuje aj v našom e, sektore, neustále sa zhoršuje, takže mám určité obavy o našu budúcnosť. Pokúsim sa dodržať e, tých e, pridelených 5 minút. Chcem vám teda stručne povedať, prečo je tu teraz veľké riziko pre polnohospodárstvo v Stredomorí, ktoré predstavujú takéto dohody, dohody typu dohody medzi EÚ a Marokom, pretože Maroko tiež e, je veľmi aktívne v oblasti e, pestovania. Tá téma, o ktorej teraz hovoríme, nie je to teda dohoda o paradajkách, výlučne. Je to naozaj komplexná dohoda, ktorá sa vzťahuje na takmer všetky poldohospodárske produkty. Stále sa hovorí teda, alebo veľmi často sa hovorí dohoda o paradajkách, ale um, vôbec to nie je pravda, je to veľa ďaleko siahlejšia dohoda. Na úvod možno zo pár čísel, ak dovolíte, aby ste vedeli, o čo ide v Európe pokiaľ ide o pestovanie e, ovocia a zeleniny. Predstavujú iba 3 e, celkovej rozlohy polnohospodárskej pôdy, ale máme 400 tisíc podnikov, ktoré pôsobia v tejto oblasti, takže naozaj veľká miera zamestnanosti. 17 e, európskeho polnohospodárstva, viac než 50 miliard eur, predstavuje náš sektor, takže sme naozaj veľmi dôležití, najdôležitejší v oblasti polnohospodárstva. Takže predstavujeme viac než eh, mliekarenský sektor, než eh, eh, obilniny a tak ďalej. Takže zamestnanosť, to už som spomínal, koľko osôb u nás pracuje priamo, ale sú s tým aj nepriame pracovné miesta. Takže naozaj sa to týka mnohých, mnohých osôb. V Španielsku máme v mnohých regiónoch veľký dovoz, 14 miliónov 700 tisíc, 38 e, polskej produkcie, čiže je to sektor, ktorý si takmer vystačí bez pomoci z SPP. A ešte raz opakujem, iba 3 celkovej, e, celkového objemu e, hospodárskej, celkového objemu pomoci, takže Napriek tomuto všetkému predstavujeme až 40 zamestnanosti v sektore plnospodárstva v Španielsku. Ja už som to povedal, že my žijeme z trhu, to je jasné. A každá forma otvorenia obchodu spôsobuje zníženie stability spoločného trhu a je to samozrejme veľký úder aj pre návratnosť a teda toto ohrozuje aj mnohé pracovné miesta. Pre nás je veľmi dôležité, aby sa zohľadnilo viacero aspektov. Poprvé, tie fakty, ktoré som uviedol na úvod. Po druhé, ja už som povedal, že si uvedomujeme, že Polnohospodárstvo je veľmi dôležité. My ako polnohospodári veľmi dobre vieme, že je dôležité mať so Severnou Afrikou obchodné vzťahy. Nemám na mysli len Maroko, ale aj iné krajiny. Takéto dohody sú v poriadku, ale tie dohody nesmú ohrozovať budúcnosť polnohospodárstva v Európe. A to isté platí aj pre budúcnosť polnohospodárstva v Severnej Afrike. Takže táto dohoda žiaľ negarantuje ani jedno, ani druhé. Áno, už e, sa realizovalo viacero posúdení vplyvov a táto liberalizácia bude mať určité vplyvy liberalizácia v polnohospodárstve. Pokiaľ ide o dohodu medzi EÚ a Marokom, tam nemáme konkrétne čísla, ale budú tu veľké straty pre producentov ovocia a zeleniny. My prídeme o konkurencieschopnosť. Takže čo je dôležité? Dôležité je zohľadniť to, či liberalizácia v tejto oblasti naozaj ide na prospech občanov a producentov v Maroku. Je zrejme, že oni sa budú zameriavať na trh Európskej únie, ale na tomto trhu už pôsobia mnohé medzinárodné spoločnosti nadnárodné spoločnosti, takže z tohto dôvodu to nebude mať žiaden prínos pre miestnych polnohospodárov afrických. Takže zvýťazia zase len veľké firmy a poškodí to tomu malému polnohospodárovi, ktorý by mal byť podporovaný. A už sa blížim k záveru, pán predseda. Liberalizácia v oblasti obchodu musí zohľadňovať aj demokraciu a občianské práva. A nerobí sa to. Ja si myslím, že by to malo byť základom takýchto, takýchto dohôd. Ďalším rečníkom bude pán Žurdon. General Director of the Marché de Saint-Charles, Permignan, France. Où êtes-vous, monsieur? Nech sa páči, máte slovo, pán Jordan Pán predseda, ďakujem pekne. V prvom rade Senšal International je eh, jedno z najdôležitejších eh, centier eh, v Európe. Ja viem, že sú tu ďalšie centra a menej dôležité toky. Ehm, táto dohoda predložená do parlamentu by mala vlastne štatút Maroka e, pevne stanoviť. Ehm, sú tam určité špecifika pre e, producentov. Ehm, pri týchto centrách Vieme, že 45% bolo vlastne priznaných v hodnote 70% za 12 rokov. Vieme, že táto dohoda je výhodnejšia než to otvorenie voči uh, hospodárskému spoločenstvu, čo je 55%. Treba pripomenúť, že tieto dohody umožňujú reálne otvorenie na úrovni EÚ. Samozrejme v krajine, kde spôsoby spotreby sa veľmi rýchlo vyvíjajú a je tam silný demografický rast. Netreba zabúdať, že e, ten, táto dohoda má veľké dopady na obilniny, mliečne výrobky, ovoci a zeleninu. Takže e, nemôžeme to bez výhrady len tak akceptovať. Významné je, aby Eh, vlastne eh, bolo zohľadnené to eh, citlivé obdobie ovocia a zeleniny, napríklad tom, paradajky, tam je veľký potenciál. Bolo to vlastne obmedzené na 50, 5 rokov s clami a vlastne len 6-percentný nárast vidíme. Princíp doplnkovosti produkcie bol v globále rešpektovaný, zachovanie režimu vstupných cien bolo zabezpečené, dodržiavanie medzinárodných záväzkov, čo sa týka e, zdravotných fitosanitárnych aspektov, to tiež bolo zohľadnené, takže ak dovolíte k tej existujúcej dohode. Treba v prvom rade pripomenúť, že obchodná rovnováha dnes medzi Marokom a EÚ je v prospech EÚ. 12,7 miliardy e, produktov, to je export voči 7,3 miliardy importu, takže je to rozdiel 5 miliard. A treba si pripomenúť, že 1,2 milióny, milióna tón, keďže hovoríme o sektore ovocia a zeleniny, 58, nie, 80, 850 tisíc e, je do EÚ, z toho tretina je e, paradajky, 65% bude spracované na území EÚ. Treba uprezniť, s objektívnosťou, že si uvedomujeme, že je tu nárast vlastne pohybu e, napríklad na našich španielských e, e, prevádzkach vidíme tam 20-percentný nárast a na druhej strane je tam 4-percentný nárast, pokiaľ ide o ovocie z Maroka táto dohoda vlastne nie je výhodná pre veľké skupiny v Maroku, je to skôr výhodné pre malých producentov, ktorí sa spojili, aby e, vlastne spojili svoje logistické prostriedky. Pokiaľ ide o dohľad dovozu, práca, ktorú urobila komisia, treba povedať, že samozrejme e, sú tu rôzne informácie, v Európe máme databázu jedinečnú, podľa ktorej v reálnom čase vieme, koľko ovocia bolo dovezeného. Čo sa týka e, dohľadu nad dovozom, môžeme tiež povedať, že dnes e, nedochádza k žiadnemu zaznamenanému prekročeniu colných kvót, ale je jasné, že všetci dnes vedia, že Maroko v prípade e, dohod, dohod v rámci VTO môže ísť aj nad rámec týchto dohôd. Čo sa týka vstupných cien, treba si uvedomiť, že tieto vstupné ceny majú regulačný efekt, E, pozorujeme to, že odkedy sa uplatňujú, stabilizoval sa trh. Ďalší dôležitý problém je sanitárna, fitosanitárna regulácia. Viete, e, je potrebné uvedomiť si, že to, čo sa uh, posledné roky zrealizovalo, naznačuje, že tie nezhody už nie sú až také e, veľké v prípade Maroka ako v prípade niektorých iných tretich krajín alebo e, celosvetovo, takže e, máme určité neregulárnosti, potom aj teda hodnoty nižšie o 3,2 Pán predseda, chceli by sme ešte jeden bod vyzdvihnúť. Zažívame veľmi vážnu krízu. Samozrejme, je to veľká kríza a e, hýbu sa tu veľké čísla a je tu teda aj veľké riziko pre spotrebiteľov. Treba teda opätovne o rozbehnúť dynamiku nášho sektoru, aby bolo možné bez rizika a bezpečne konzumovať tieto produkty. Ďakujem. And, uh, finally, Madame de la E. A pani Dela E nakoniec. predsednička Francúzskej federácie EFMS a a máte 5 minút. No, dámy a páni, dobrý deň. Ďakujem, že ste nás e, tu e, pozvali, že sa môžeme zúčastniť tejto diskusie o dohode medzi EÚ a Marokom. E, nebudem opakovať to, čo už povedal španielský kolega pretože to plne zdieľam. Chcem len sa vyjadriť k produkcii Paradajok. To je veľmi dôležitá téma vo Francúzsku a bude na to mať revízia tejto dohody veľký dopad. Chcem povedať, že Paradajka je prvým exportovaným eh, produktom spomedzi zeleniny z Francúzska a má to teda dopad na celý sektor zeleniny. Čo sa týka dohody o voľnom obchode, viac ako polovica objemu e, paradajok dovážených do Francúzska pochádza z Maroka, takže vidíte, aký význam prikladáme rovnováhe trhov na našom území, najmä pokiaľ ide o pestovanie e, paradajok v skleníkoch to, čo dnes chcem povedať, je, že v ktorých e, častiach tá dohoda vlastne ide proti tejto rovnováhe našich trhov. Najmä sme skonštatovali za posledné roky mm, na základe predchádzajúcich dohôd, že vstupné ceny sa zlepšili a ten kontingent má roku pridelený bohužiaľ často a pravidelne bol prekračovaný, takže e, máme, e, máme aj aby som podporila to, čo tu tvrdím. Tá zabezpečovacia klauzula, ktorá sa spomínala, bola absolútne neefektívna a neslúži vlastne ničomu. To, čo som chcela zdôrazniť je, že sek- čo a čo predstavuje tento sektor na národnej úrovni a na úrovni EÚ? Je tam veľký počet zamestnancov vo Francúzsku, je to 40 tisíc priamých a nepriamých pracovných miest. A to sú mm, nekvalifikované alebo veľmi nízko kvalifikované pracovné sily. Takže si kladieme otázku dopadu ktorý bude mať táto dohoda v kontexte sociálnej a ekonomickej krízy, ktorú momentálne Európa zažíva. Nám sa zdá dôležité poznamenať, že predtým, než sa podpíše akákoľvek dohoda, treba urobiť dopadovú štúdiu, e, aké to bude mať sociálne-ekonomické dopady na túto produkciu. Čo sa týka skleníkového pestovania, to je pre zeleninu jeden z najdôležitejších a najinovatívnejších sektorov. Je to nástroj, ktorý umožňuje optimalizáciu niektorých e, procesov v produkcii, napríklad čo sa týka aj pohody pri práci. To sa často dotýka diskusí o poľnohospodárstve. Je dôležité, aby poľnohospodárstvo ponúkalo také pracovné príležitosti, ktoré zamestnancom umožnia pracovať v priateľných podmienkach že sa e, zoberú do úvahy očakávania našej spoločnosti. Čiže takto chceme zachovať e, dynamický vidiecký priestor a prostredníctvom tohto chceme ďalej rozvíjať e, určité funkčné osy, napríklad plynovú sieť, niečo, čo je k dispozícii týmto pestovateľom dnes na národnej úrovni. Ďalšie e, rizika, ktoré považujeme za významné, Eh, sú teda eh, vstup mm, nových eh, podnikateľov na trh. Jedno kilo paradajok vyžaduje 100 litrov vody na vypestovanie a teda kladieme si otázku, ako je, nakoľko je relevantné vlastne vysušovať krajiny ako je Maroko, kým tento problém v Európe nemáme, najmä vo Francúzsku. Skleníkové pestovanie takisto umožňuje veľké úspory v oblasti energií. Dnes mnohé tieto štruktúry fungujú na základe e, biomasy, paloplynového cyklu a tak ďalej. E, nebudem hovoriť o tom, ako to vyzerá v Holandsku, ale dnes teda e, Ehm, môže to byť dokonca ehm, na produkciu elektriny, ale nielen na teda pestovanie zeleniny. A musíme sa vyspovedať s našimi výzvami v nadchádzajúcich rokoch. Myslím, že dovoz dnes nie je riadne environmentálnym riešením. A na záver chcem povedať, že dohody o voľnom obchode, ktoré sú momentálne platné sa často obchádzajú. Tento systém treba e, preveriť predtým, než sa čokoľvek bude nové uzatvárať, aby e, teda sa vyhlo nejakému sociálnemu dumpingu. A bez takýchto úvah e, ratifikácia dohôd destabilizuje trvalo jedno odvetvie, ktoré už sa nachádza v kríze a znamenalo by to vlastne podkopať všetko úsilie francúzskych a európskych farmárov eh, organizovať sa v tomto odvetví, teda je nevyhnutné bojovať proti takejto ratifikácii. Ďakujem za vaše vystúpenie a prejdime k diskusii s poslancami tohto výboru. Začneme tieňovými spravodajcami. A máme málo času, takže musím obmedziť vaše vystúpenia na dve minúty, lebo je tu mnoho prihlásených. A začneme pani, pánom Kolinom, EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi pozorne počúval vystúpenia našich eh, hostí. A boli tu niektorí za, niektorí proti. Určite nie sú pochybnosti o tom, že je potrebné sa nad tým zamyslieť. A je tu teda dohoda medzi EÚ a Marokom potrebná k týmto konkrétnym bodom. A politika susedstva EÚ samozrejme si vyžaduje veľkú úctu a Maroku sa podarilo zaručiť individuálnu slobodu a spravodlivosť a bolo možné vyhnúť sa tomu, čo sa udialo v iných krajinách Severnej Afriky. Európsky parlament, európske inštitúcie samozrejme chcú mier a slobodu podporovať a tento čerstvý vietor, ktorý veje v Marockom kráľovstve, tiež chceme podporiť. S Marokom máme veľmi plodné vzťahy, ale podľa toho, čo tu zaznelo, A niektoré veci sa predsa len ešte zvýraznili. Napríklad teda zelenina ovocie, produkcia v Európe by mohla byť ovplyvnená nejakou dohodou, ktorá by produkty e, liberalizovala, čiže aj tie colné riešenia nie sú úplne presvedčivé, sú trošku asymetrické, nie sú geografické označenia pôvodu, ale to je dôležité, aby sa dalo odsledovať, um, odsledovať pôvod Eh, týchto produktov. Potom sa tu spomínala téma cenovej nestability. Spomínalo sa, že eh, sú tu aj negatívne javy, kvóty, ktoré neboli dodržané. Aj to sa spomínalo. A ochrana klauzula a preto sa treba nad tým ďalej zamýšľať. A ja mám ešte v krátkosti otázku na komisiu, aký hospodársky dopad to bude mať, čo sa zmení touto dohodou. Ďakujem pekne. A teraz kolega a kolegyňa za ALDE. Ďakujem. A pán predseda, podľa mňa je to veľmi zaujímavé, pretože sa nám vlastne nepodarilo dopracovať k jednému názoru na túto dohodu a ak je tu teda takáto veľmi rozporúplná rozprava, myslím, že je na Európskom parlamente, aby prehlbil diskusiu a úvahu o týchto otázkach. Ja nie som celkom spokojná s tou dohodou, tak ako je predložená jednoducho. Um, teraz si povedať otázku, či je to e, dobrá dohoda pre Maroko, pre EÚ a, a tak ďalej. A neviem, že, či sa dá na túto otázku pozitívne odpovedať. Po druhé, uh, pri takéto dohode si musíme položiť otázku princípu. Um, v zásade e, ekonomický rozvoj nie je cieľom samým o sebe. Ide o to, aby sa dosiahla určitá rovnováha, udržateľnosť pre tých malých a stredných podnikateľov. To musí byť minimálne rovnako e, dôležité ako len tá obchodná logika. Takže myslím si, že pre Maroko a pre jeho polnospodársky rozvoj Nemôže to byť len takto monokultúrne zamerané na export, musí to byť rozvoj, ktorý sa bude budovať vo vzťahu s lokálnymi producentami, to je prvá vec. A po tretie, všetci to spomínali, vy ste to pred chvíľou povedali, treba dosiahnuť reciprocitu vo veci e, noriem, pretože je tu obrovský rozdiel, pokiaľ ide o pracovné náklady, ale je to veľký rozdiel, pokiaľ ide o environmentálne, sanitárne, fitosanitárne normy. Tieto otázky nie sú upravené takisto ako otázka pravidla pôvodu. To nie je upravené vôbec. Myslím, že treba eh, mať pozitívny prístup k Maroku, treba im pomôcť. Eh, po tejto arabskej revolúcii musíme mať inteligentnejšie partnerstvo, ale musíme sa naozaj zamyslieť opätovne na touto dohodou. Musíme sa pozrieť na tie dopadové štúdie, prečo nie a nechceme odradiť Maroko. Musíme viesť dialog, ale možno na nejakom inom základe musíme si stanoviť tie princípy, od ktorých sa nechceme odkloniť, k čomu sa chceme dopracovať. E, to je dôležité pre takéto obchodné výmeny. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pablo Salda. Eh, muchísimas gracias, señor presidente. Eh, yo personalmente y mi grupo... Ďakujem pekne, pán predseda. No. My sme veľmi rádi, že vidím zástupcov španielských a francúzských polnospodárov tu s nami. Je veľmi dôležité si ich vypočuť a počúvať, čo hovoria veľmi pozorne. Nemáme pochybnosti eh, teda budeme brať do úvahy ich názory a do toho prispôsobíme aj našu prácu. Stanovisko poľnohospodárskeho výboru teda to zoberie do úvahy. Kontext, v ktorom sa dnes nachádzam, je úplne odlišný od kontextu, keď sme rokovali o prvej dohode v roku 2009, Európa, Španielsko, boli inde, ako sú potom neskôr. Poľnohospodárstvo je v horšej situácii, situácia sa veľmi zmenila. Nemyslím si, že je tu dostatočný eh, prehľad alebo kontrola na to, aby sme zaručili, že všetci partnery budú rešpektovať eh, túto dohodu. Avšak eh, nemyslíte si, že sme proti obchodným dohodám ako takým? Sme za ne. Chceme podporiť obchod, ale chceme ho podporovať vyváženým spôsobom, teda férové obchodovanie užitočné pre obe strany, teda Európa aj um, Maroko. Taktiež tu musia byť recipročné dohody, dohody, ktoré zabezpečujú, že sa dodržiavajú určité minimálne sociálne a environmentálne normy. Takisto aj zdravotné aspekty sa musia brať do úvahy. Musíme zabezpečiť to, že potraviny, ktoré jeme tu v Európe, budú bezpečné. Nie je tomu tak vždy. Vo svetle tohto všetkého požadujeme záruky, že všetky tieto podmienky budú splnené. Ďakujem. A teraz Jose Andres z SAD. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že toto je posledné vypočutie, ktoré máme v oblasti obchodných dohôd s Marokom. Počúvala som rozličných hostí a chcem im poďakovať za ich slova. Chcem poďakovať prvému rečníkovi a potrebovala by som viacej informácií. Ja to chápem tak, že ste boli za e, dohodu, ale so zárukami. Pokiaľ ide o druhý rečník, chcem sa spýtať, či sú dostatočné kontroly robené na kvótach e, z, z Perpignan a či oni si myslia, že sa kontroluje to, že nízkokvalitné paradajky prichádzajú v tých objemoch, ako je to dohodnuté a že sa ich nedováža viac. Máme dohodu v EÚ a chcem sa spýtať komisie, či si myslí, že marocká dohoda je odlišná. Či sa zlepší vnútorná situácia v tejto krajine. V prvom rade určité kvóty sa znížia, hlavne pokiaľ ide o citlivé produkty Samozrejme, počuli sme aj o paradajkách. Je tu tiež zmienka o značných garančných alebo bezpečnostných opatreniach. V prípade, že dôjde k navýšeniu objemu produktov na trhu, tak nie je isté, že tieto bezpečnostné doložky sa dodržia že to nebude mať negatívny e, vplyv na spracovací sektor. Nezabúdajme, že je tu aj otázka vstupných cien, ktoré nie sú zaručené. Nie je tu riešenie tohto problému a musíme zabezpečiť to, že tieto ceny sa aktualizujú. To je zásadné a tiež zdravotný aspekt tomu prikladáme veľkú pozornosť. Nie len keď produkty vstupujú na náš trh, ale aj štandardy, ktoré sa dodržiavajú e, tam, kde sa pestujú, napríklad sadenice a podobne. E, nevieme, či Maroko rešpektuje kontroly VTO. Pokiaľ ide o colný aspekt, ten je tiež dôležitý. Chceme zabezpečiť, aby sa robili inšpekcie a tak ako v predošlej správe, musíme riešiť otázku cieľ a obchodu. Ďakujem. Ďalší rečník. Dve minúty. Pán Murphy. Zdržím tento čas. Ďakujem predošlým rečníkom. Chcem povedať, že z môjho pohľadu vzťahy EÚ s Marokom sú klasickým príkladom e, reči o ľudských právach, demokracii a pokiaľ ide o záujmy veľkého biznisu EÚ, napríklad v oblasti rybolovu, tak toto je klasický príklad. To je príklad neokolonializmu na úkor marockého rybolovu a ľudí v západnej Sahare. To komisia vydala dokument, ktorý je za túto dohodu. Snažia sa hovoriť o arabskej jari. Ak by sme boli proti tejto dohode, tak by sme boli proti rozvoju v tomto regióne arabskej jary, teda Hnutie proti e, diktatorským režimom sa tu spája e, s touto oblasťou e, liberalizácie. Ak sa spýtate ľudí, ktorí sú za arabskou jarou, tak by boli jasne proti liberalizácii, ktorá poškodí záujmy malých farmárov a rybárov. Takže kľúčová otázka, otázka západnej Sahary znovu dokument, je to neuveriteľné. Maroko dostalo záruky, že dohoda bude v prospech miestnych ľudí a regionálne konzultácie sa uskutočnili. To je naozaj smiešné, že máme akceptovať ubezpečenia Maroka. To je tá istá vláda, ktorá spochybňuje demokratické práva ľudí západnej Sahary na seba určenie, nemôžu organizovať referenda, situácia. Máme tu 150 tisíc ľudí v utečenských táboroch a tak ďalej. A my máme jednoducho akceptovať ich ubezpečenia, že ľudia z toho budú profitovať. Kto, eh, koho sme sa teda opýtali? Boli tam aj zástupcovia ľudí z západnej Sahare. V týchto diskusiách mali oni svoje miesto. Ďakujem. A teraz pani Muscardini na záver. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda. Mám tu taký e, rozdelený názor. My všetci sme boli za to, ale nehovoríme nič o čínskych e, paradajkách. Tieto sú dovážané aj legálne, aj nelegálne. A keď ide o Maroko, tak tu robíme okolo toho veľký rozvrch, rozruch. A môžem povedať mojim francúzským a španielským priateľom, pánovi Gongorovi napríklad, keď hovorí o stredomorskom poľnohospodárstve. Maroko je súčasťou tohto regiónu, tejto spoločnosti a vývoj našich krajín Španielska, Francúzska, Talianska bude vždy na tom lepšie, ak dáme krajinám, ktoré sú k nám blízko, možnosť rozvíjať sa a byť našimi partnermi. A k pánovi Calbovi, môjmu kolegovi a priateľovi, ktorý povedal, že situácia sa zmenila od roku 2009, kedy sa rokovalo o pôvodnej dohode, tak koho je to chyba? strednej pravice alebo strednej lavice vo vládach v Európe alebo inštitúcii u nás alebo inštitúciách e, v Mároku. Táto strašná strate- e, tragédia, ktorá sa stala. No a toto leto som bola v Piežentíne. To je jeden z najdôležitejších regiónov pre pestovanie paradajok v Taliansku. A Francúzske paradajky boli k dispozícii za 7,50 a videla som aj belgické paradajky. A keď som eh, bola vo Francúzsku, to som žiadne nevidela. Takisto aj holandské úhorky eh, som dostala ľahšie ako talianské. Takže máme dohody s inými krajinami, ale možno by sme eh, by mali byť menej schizofrenickí a pozerať sa na to, ako sa veci vyvíjajú v Európe samotnej. Ak je dôležité mať asociačnú dohodu s Ukrajinou či Gruzínskom. Ak sa pozeráme smerom na východ, dobre, ale nezabúdňajme ani na dôležitú oblasť eh, blízko Európy, eh, na ľudí, ktorí utekajú eh, až k nám do Európy. Naozaj mám málo času, hovorí pán predseda. E, ich stanoviska, teda stanoviska ďalších rečníkov sú v vašich dokumentoch. Máme tu e, z komisie pána Johna Clarka. Ďakujem. Pán profesor, niekoľko, dve otázky, ktoré boli adresované na komisiu hospodársky dopad a kontrolné mechanizmy. Áno, presne tak. Uh, Hospodársky dopad podľa nás táto dohoda prospeje európskym vývozcom, ako aj marockým vývozcom. Maroko je trh pre poľnohospodárstvo, momentálne je tento trh uzavretý. S touto dohodou, s touto revidovanou dohodou, úroveň otvorenia marockého trhu pre našich vývozcov sa zvýšia 70 a naša vlastná liberalizácia dosahuje iba 55 To je Jediný príklad, ktorý som videl, kedy obchodní partnery rokujú, na marockej strane máme rozvojovú krajinu, ktorá je otvorenejšia viac ako my. Je tu veľká snaha a to by sme mali uznať a oceniť a nepenalizovať. Táto dohoda o napraví súčasný deficit či nerovnováhu, ktorú máme v eh, poľnohospodárskom obchode s Marokom. Pokiaľ ide o dopad tejto dohody na európskej strane, sme vypočítali, že stratíme výnosy z cieľ asi vo výške 22 miliónov eur. To je nezanedbateľné na druhej strane. Marocká strana vypočítala, že noha, nová dohoda povedie k stratám na clách, teda, ktoré už nebudeme platiť za náš vývoz vo výške asi 100 miliónov. Čiže dopad na Maroko bude oveľa väčší ako náš. Uvedomujeme si citlivosť oblasti ovocia a zeleniny v Európe a pretože vieme, že toto je citlivé, e, prešlo to ťažkými časmi a tento sektor e, v rokovaniach bol bral do, braný do úvahy vo veľkej miere. Nebudeme liberalizovať ovocie a zeleninu, e, len mierne sa zvýšia existujúce kvóty. Napríklad v prípade um, paradajok, okrem teda malej dodatočnej kvóty, táto kvóta sa musí používať mimo EÚ, mimo európskej výrobnej e, sezóny, teda e, na jar a v zime aby to nemalo negatívny e, dopad na naše produkty. Ďalší kontrolný mechanizmus um, sa použije oveľa rýchlejšie, bude to teda efektívnejšie. No a pokiaľ ide o vstupné ceny, na tom našim vývozcom veľmi záleží. Všetky tieto dôvody nás vedú k tomu, že podľa nás táto dohoda bude v prospech EÚ. E, ošetrili sme citlivé body a bude to prospešné aj pre Maroko. Otázka je, či táto dohoda prospeje malým farmárom Maroku. Odpoveď e, zo strany e, marockých subjektov je áno takisto pre farmárov, e, ktorí hospodária na menej ako 5 hektároch, toto prospeje. Marocké združenia napísali e, nám, ako aj parlamentu, na tlačovej konferencii sa o tom hovorilo, hovoria, že pokiaľ ide o malých farmárov, tí sa združujú a oni si želajú túto dohodu. A na záver, pán predseda, k otázke SPS Európske inšpektoráty v SPS e za zdravie a bezpečnosť. Urobili sa inšpekcie v Maroku, ako som povedal, na Agri pred niekoľkými mesiacmi. E, e, Maroko je bezpečné, je tu existujúca dohoda a pokiaľ ide o budúce dohody, tu by sa naďalej mali plniť naše veľmi prísne SPS normy. Takže dúfam, že týmto som objasnil niektoré veci. Žiadate ma, aby som už skončil. na záver mi dovolte povedať, Ehm, spravodajca eh, v marci pripravil dokument, ktorý je komplexným prehľadom dopadu eh, tejto dohody a teda všetci členovia INTA ho dostali. Ďakujem. Toto je veľmi rozsiahly dokument komisie. Tomočníci nám dovolia trošku predlžiť našu schôdzu a slovo dávam spravodajcovi. Pán Bové, máte slovo. Pán predseda, ďakujem samozrejme všetkým, ktorí k nám dnes prišli. Myslím, že e, bolo dôležité mať toto vypočutie všetkých dotknutých partnerov. Prvá vec. Druhá vec. Vypočul som si diskusiu aj komisiu a so zaujímavou som si uvedomil, že v marci budeme mať informácie o dopade. To znamená, že až doteraz sme nemali nič a že ak by sme nemali túto rozpravu, tak by sme nemali e, ani výsledky v marci. Takže počkám si do marca, uvidím, čo bude v tejto správe. Myslím, že je dôležité, aby sme mohli o tom diskutovať, aby sme mali stanovisko alebo názor. Nebudem hovoriť o všetkých uh, detailoch. Vstupné ceny, európske kvóty, kontrola na hraniciach. Vidíme, že je tu veľa problémov, až tak, že bola predložená do výboru peti, uh, petícia týmto otázkám. Rozličné produkty, napríklad mandarinky alebo paradajky, tu je naozaj e, veľký rozdiel v cenách. Otázka kvót, o tom hovorili pred chvíľou. Vieme, že sú tri veľké firmy, ktoré kontrolujú viac ako 70 vývozu, z toho dve firmy európske, francúzske. Myslím si, že to protirečí tomu, že je to pre rozvoj malých polnohospodárov v Maroku. Ďalšie body. Vieme, že dnes je obrovské množstvo pôdy, ktorú obhospodarajú zahraničné firmy, konzorcia, ktoré sa implementujú v Maroku na úkor tiež malých podnikateľov. Kritika v samotnom Maroku zo strany kvalifikovaných agronómov, ktorí kritizujú to, že toto je proti záujmu väčšine marockých plnospodárov. A na záver dve pripomienky, tri. Už to oznelo, právo na prácu, to sa stále zanedbáva, takisto právo združovať sa v odboroch, uznala to aj Medzinárodná konfederácia, to sa zanedbáva, dve firmy, ktoré exportujú e, hlavne do EÚ vodné zdroje. Nebudem o tom hovoriť. Otázka vody je samozrejme zásadná, pretože vývoz z Maroka dnes korešponduje s 25 miliardami e, metrov kubických vody. Takže to je ekvivalent vývozu z Maroka z krajiny, ktorá má málo vody a čerpá z podzemných zdrojov. Takže na území, ktoré nemá dostatočné vodné zdroje, sa robí takáto politika. No a posledná vec, nepochybujete, že o tom budem hovoriť, administratívna sila v úvodzovkách západnej Sahary. Už sme o tom hovorili. Ale teraz si uvedomujeme, že vývozcovia ako napríklad Azora alebo Il Idil sú, majú základňu na tomto území na úkor miestneho obyvateľstva, keď vidíme stanovisko Európskeho parlamentu, právne stanovisko Európskeho parlamentu, tak si uvedomíme, že Európsky parlament nevie, či táto dohoda je v súlade s medzinárodnými právami. Keď vidíme reakciu komisie, pán Boros, Baroso, teda na čele s jeho názorom, eh, hľadom rešpektovania dohod nemáme dostatok informácií, takže dnes veľmi jasne chcem povedať. Áno, už končím, pán predseda v rámci článku 90 odsek 6 e, nariadenia Európskeho parlamentu a v súlade článkom 218 pomočka 18 európskych zakladateľských textov žiadam, aby komisia alebo výbor pre medzinárodný obchod, aby tento výbor oslovil predsedu parlamentu aby parlament položil otázku, túto špecifickú otázku o zhode dohôd s medzinárodnými dohodami Európskemu súdnemu dvoru a predsedovi im, predsedu, nášmu pánovi predsedovi by som chcel predložiť žiadosť, aby sa teda toto vecou zaoberal. Myslím si, že zhoda so zmluvami je dôležitá otázka, ak chceme konečne túto otázku vyjasniť. Toto je právomoc členov Európskeho parlamentu, nie tohto spoločenstva. Prepačte, hovorí pán Bové, je to prvá. Prepačte, hovorí pán predseda. Toto prináleží eh, členom tohto parlamentu, nie tomuto eh, výboru, ale zvážime vašu žiadosť. Diskusia bola rozsiahla. Spravodajca navrhuje nasledovný harmonogram, aby sme predložili návrh správy do 10. októbra, aby sme dali dostatok času na preklady 22. novembra o tom budeme hovoriť. Lehota pre pozmenujúce návrhy 25. november, hlasovanie vo výbore 20. decembra a hlasovanie v pléne zrejme v januári. To je návrh spravodajcu, nejaké námietky k tomuto harmonogramu, žiadne, takže sme to schválili. Nie, hovorí pán spravodajca, nemôžeme Mám tu oficiálnu žiadosť o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu. Nemôžete ignorovať túto povinnosť. Dávam na hlasovanie tento harmonogram, hovorí pán predseda. Vy ste to navrhli ako spravodajca, takže nie je fér z vašej strany, že prídete v takúto neskorú hodinu a pokúšate sa znovu zmeniť e, túto agendu. Vy ste navrhli tento harmonogram, viete, že vaše požiadavka nie je mojej právomoci alebo právomoci tohto výboru, že dávam na hlasovanie tento harmonogram, ktorý ste navrhli tomuto výboru. Prosím, buďte konzistentní. Jednoducho. Pán predseda, pokúšam sa rešpektovať právo, takže prečítam to po francúzsky pred hlasovaním o schvále. Pán predseda, počúval som vašu žiadosť Nie je to v mojej právomoci, nemôžem o tom rozhodnúť, takže dávam na hlasovanie návrh harmonogramu, ktorý ste vy sám navrhli tomuto výboru. Prosím, už ste povedali všetko. Porušujete práva, hovorí pán Bové. Už ste predložili vašu žiadosť, takže na hlasovanie ešte raz tento harmonogram. Už sme dosiahli kompromis, bola to džentlmenská dohoda. Ja som akceptoval váš návrh dvakrát, tak, ale to bolo za podmienky, že nebudete meniť tento harmonogram. Bola to džentlmenská dohoda medzi nami dvoma, ktorú teraz porušujete. Ide teda o férovosť, nielen o právne otázky. Je to džentlmenská dohoda, ktorú máme pán predseda. Chceme rešpektovať pravidlá. Ja teda určujem pravidlá, hovorí pán predseda. Dávam Už ste povedali, čo bolo potrebné. Hovorí pán predseda, dávam hlasovať o harmonograme. Kto je za návrh časového harmonogramu, tak ako to navrhol spravodajca. Prosím, zdvihnite ruky. Kto je za tento časový harmonogram, tak ako to navrhol spravodajca? Prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? Schválené. Harmonogram je schválený. A prejdeme k záverom alebo uzavrieme toto stretnutie a ďalšie body programu už nie sú. Tým pádom končím túto